Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Príjemné dobré ráno, milé kolegyne, milí kolegovia. Budeme pokračovať v zasadnutí nášho výboru. Máme pred sebou body 9 až 14. v ktorých ide o absolutórium, ktoré udelujeme Európskej komisii v rôznych oblastiach, ktoré sú e, v kompetencii nášho výboru a máme kompetentnú pani spravodajkyňu, ktorá sa na všetko pozrela, všetko preskúmala a síce celkovo za celý komplex envy a síce je to pani Jutta Ahauk, ktorá zohráva vedúcu úlohu vo výbore. Takže Jutta, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Nebudem dlho eh, hovoriť, lebo všetci kolegovia mali možnosť prečítať si podklady Každopádne minimálne základný dokument je k dispozícii vo všetkých jazykoch, ako som sa dopočula. A ak um, máte ešte nejaké požiadavky na zmenu určitých častí, určitých oblastí, či ide o agentúry, alebo či ide o moju všeobecnú správu, o životnom prostredí či oblasť zdravotníctva. Potom to kolegovia radi teda môžu robiť. Lehota e, na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je do 1. februára do 12. Takže dovtedy je ešte možné čokoľvek zmeniť. Alebo ak teraz by si kolegovia mysleli, že už by mi chceli dať nejaké návrhy na zmenu, nech sa páči. Za seba môžem e, povedať, že keď sa takéto veci e, robia zavčasu, a by sa to dalo čo najskôr preložiť. Potom následne zistíte, že e, rôzne pasáže by ste naformulovali trochu inak, takže aj ja tam ešte zapracujem nejaké veci, zmením formuláciu. Ináč možno konštatovať, že e, e, môžeme byť veľmi spokojní, e, čo sa týka roku 2008, pretože miera realizácie bola veľmi dobrá, keď sa na to spätne pozrieme čo sa týka rozpočtových eh, položiek, z ktorých eh, je eh, financovaná naša politika. 95,1 všetkých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, bolo aj implementovaných. Čo sa týka zdravia verejného, je to 99,7 dokonca niekedy eh, si myslíte, či to eh, tak vôbec eh, môže sedieť, či to môže byť pravda, ale áno, je tomu tak, takže naozaj tam zostalo len málo nevyčerpaných prostriedkov. A čo sa týka bezpečnosti potravy a ochrany zvierat, bolo vyčerpaných 98%. Takže všetko rokov. Máme tu vysoko okolo 90 čiže e, rozpočet e, bol dobre zrealizovaný, implementovaný a tým pádom môžeme komisii, e, vidím, že je tu zástupkyňa, vysloviť pochvalu. Naučili sa, poučili z minulosti. Zároveň čo sa týka implementácie programov eh, LIFE, komisia komisia eh, poskytla veľkú pomoc pre všetkých, ktorí eh, sa chcú zúčastniť na tomto programe, takže miera implementácie je lepšia ako v predchádzajúcich rokoch. Všetko to vidíte aj v tom stročnom odôvodnení. Takže toto všetko som takto zosumarizovala pre vašu lepšiu orientáciu. Keď už hovoríme o programe LIFE, eh, jedno Upozornenie v tejto súvislosti v druhom odseku e, pri programe LIFE e, samozrejme e, nesmie byť uvedené júl 2009. To bolo samozrejme zverejnené v júli 2008 pretože by sa to teda nebolo vôbec podarilo zrealizovať, ak by to nebol júl 2008. Vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na agentúry, Myslím, že všetko potrebné e, máme e, tu uvedené. Európska agentúra pre životné prostredie e, je veľmi spokojná, čo sa týka výdavkových rozpočtových prostriedkov Ehm, Agentúra pre životné prostredie v mnohých oblastiach pomohla pri realizácii opatrení a tiež pri e, posudzovaní opatrení v rámci boja proti klimatickým zmenám. V ostatných e, rokoch vo zvýšenom e, rámci prevzala aj funkciu akéhosi pozorovateľa aby nás e, bezodkladne informovala o zmenách životného prostredia, o povedzme e, veľkých suchách v určitých regiónoch a tak ďalej. Takže toto všetko v roku 2008, teda e, z rozpočtového pohľadu veľmi uspokojivé. Čo sa týka Eme, tam je to podobné až na mm, maličkú výhradu, e, že výdavky na IT neboli až tak e, v súlade s rozpočtom, ale väčšinou sa to presúva do ďalšieho e, roku. Takže čo sa týka EMEI, môžeme povedať, že tam ešte čo to by mohlo byť vylepšené, ale zdá sa, že v roku 2009 v tomto smere už pokročili, takže keď budeme udelovať absolutórium za 2009, tak už sa nebudeme musieť na nič stiažovať. Personál, ktorý mal byť zamestnaný, bol zamestnaný, takže aj MA eh, v Londýne môžeme udeliť absolutórium. Čo sa týka ECDC, tam e, musím povedať, že som e, sa veľmi potešila e, z informácií, ktoré som obdržala. Sice, že všetky nezrovnalosti, ktoré boli so Švédskom, teda s hostiteľskou krajinou, sú zjavne vyriešené po bližšom pokuse o vysvetlenia. CDC e sa aj sama samozrejme prihlásila o slovo. E, sme zistili, že e, úplne všetko vyriešené ešte nie je, takže určitú časť ešte tam zmením vo svojej správe a Švedom eh, odkážeme, že ešte v určitých oblastiach sa musia trochu viac snažiť, ináč keď CDC nie je potrebné nič viac povedať. Čo sa týka EKI, to je vlastne prvý e, úspešný rok pre EKU. E A môžem povedať, že všetko to, čo bolo potrebné na vybudovanie E, tejto Európskej chemickej agentúry e, všetko bolo urobené, finančné prostriedky boli vynaložené a môžeme e, konštatovať, že výstava konferenčného centra bola financovaná z prostriedkov ECHI a nie musíme tam žiadne ďalšie finančné prostriedky e, presúvať. Čo sa týka plánu zamestnávania e, v roku 2008 95 všetkých e, miest, ktoré tam sú k dispozícii, boli, bolo obsadených Vieme, že Helsinky asi nie sú vysnívaným mestom, kde by chceli odborníci na túto problematiku, teda na chémiu, pracovať, ale ech, sa podarilo o 95 všetkých pracovných miest obsadiť. EFSA, s ktorou respektíve pri ktorej sme v minulom roku eh, trochu intenzívnejšie diskutovali. Ďalej pokračovala v prieskumoch svojich eh, zamestnancov a musíme povedať, že sa musí v tomto smere pracovať ďalej a komunikáciu je potrebné ďalej zlepšiť. Nač no, žiadna kritika smerom k ním. Viem, že mnohí kolegovia pred dvomi týždňami dostali mm, článok zaslaný, kde bolo uvedené, že niekto, kto bol zamestnaný, e, že priamo e, sa zamestnal v priemysle a e, pracuje presne na tom, na čom robil v EFSA. To je naozaj veľmi ehm, teda taká vec, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, lebo zamestnanci agentúr um, teda vieme, že zamestnanci mm, agentúr nie sú viazaní rovnakým etickým kódexom ako e, komisia, teda kódexom, ktorý sa vzťahuje na komisárov, že teda po ukončení svojho mandátu a po začatí e, novej e, činnosti, novej funkcie je mm, potrebné byť veľmi obozretný. Ale toto vlastne nepatrí do absolutória na rok 2008, len teda ehm, bolo upozornenie, e, že by to tam patrilo, ale nepatrí to tam, lebo sa to udialo po 2008. Čo sa teda udialo, kolegovia, ktorí sa starajú o agentúry, to vedia. A síce, že existuje medziinstitucionálna pracovná skupina, komisia, rada a Európsky parlament, e, v rámci ktorej sa uvažuje nad pravidlami, ktoré sa majú vzťahovať e, na agentúry vo všeobecnosti. A ja nadviažem ešte raz kontakt s touto inštitucionálnou skupinou a upozorním, že takéto pasáže musíme zakomponovať do textu, aby sme neboli ako si vstupnou bránou z FC, z ECDC pre priemysel že je teda potrebné, aby teda e, ľudia, ktorí pripravovali európsku legislatívu, nemali možnosť týchto agentúr ísť hneď do e, priemysla. Teda mali by podliehať rovnakému etickému kódexu takíto odborníci, ako e, podliehajú komisári. Takže takýto text by sme mali nejakým spôsobom prijať. Nie je možné, že niekto podá výpoveď a ide eh, zamestná sa eh, v, nejakom, v nejakej farmaceutickej spoločnosti, ktorá spracováva geneticky modifikované organizmy a podobne. Ale ako teda som už povedala, nepatrí to do absolutória za rok 2008. Eh, Teším sa na všetky vaše príspevky v rámci diskusie, milí kolegovia. Ďakujem pekne, Jutta Haug, za tvoju správu a e, za to, že si sa zaoberala takým množstvom inštitúcií. E, vyžaduje si to určite veľa práce, aby e, človek stále sledoval aktuálne dienie, dianie v takýchto mnohých teda oblastiach. Môžeme byť šťastní, že sa peniaze vynaložili, <laughs> nie že sa usporili. Áno, to môžem k tomu povedať, že to, o tomto sa stále snažím každého presvedčiť, e, že to, čo nevynaložíme, tie finančné prostriedky, tie sme vlastne e, neušetrili. Teda tie idú naspäť do našich e, národných rozpočtov, takže naši ministri financí sa môžu z toho tešiť a proti tomu som, áno, presne to bolo odôvodnenie, čo som teda e, myslel, že sa tešíme, e, keď vynaložíme peniaze zatiaľ, čo e, rozpočtári sa vždy tešia, keď sa niečo ušetrí. Takže Máme tu e, rečníkov, ktorý sa prihlásil svoj Tomas Olmer. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne chcem vysloviť veľký kompliment Jute Haug e, za vypracované stanovisko. Bolo to vypracované serióznym spôsobom. Čo sa týka rozpočtovej politiky, samozrejme, ja dokážem aj pochopiť, že niekto sa teší, keď sa peniaze vrátia, ale chcel by som povedať, že celkovo stanovisko je podľa mňa vyvážené a je veľmi potešiteľné, že máme vysokú mieru čerpania, ktorá dosahuje takmer 100 A myslím si, že v národnej úrovni sa budú tešiť, keď takýmto spôsobom budeme implementovať jednotlivé programy. Samozrejme, keď sa niečo plánuje a niečo sa implementuje, niekedy je dôležité aj kriticky sa pýtať na to, prečo to tak je, ale rozpočtový proces eh, asi nie na to vhodný. Čo sa týka EMEI, tak tam majú veľké zostatky v oblasti IT, pričom tieto postupne klesajú. Čo sa týka EFSA, tak tam je zaujímavé to, že tí pracovníci, ktorí sa zúčastnili anke, tak vidíme, že ich počet stúpal, čo je potešiteľné. Možno to súvisí aj s tým, že sa presťahovala do Parmy. Tam je asi vyššia životná kvalita. Čo sa týka ECDC, tak e, tam tá práca sa zahájila neskôr, keďže sa nepodarilo dosiahnuť e, dohodu so švedskými orgánmi o priestoroch, nepodarilo sa to teda včas. Celkovo môžeme povedať, že čo sa týka kontroly rozpočtu a nášho stanoviska, tak je veľmi pozitívne a možno ešte predložím viaceré detailné návrhy, ale celkovo som spokojný. Je... Si. Euh, je passe maintenant. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Nie, nemáte záujem? Á, tak dobre, tak som sa asi pomýlila. Voilà. Madame Lyotard, si j'ai plus... Pani Lyotard, chcete vystúpiť? Äh, äh, ja som prekvapená a čakám, že EPP v podobe pána Ulmera predloží ešte nejaký pozmeňovací návrh, ale ak nikto e, nevysloví žiadnu kritiku, tak som spokojná. Ako som spomínal, ešte vypracujem 2 až 3 pozmeňovacie návrhy, aby som niektoré veci popravila, trošku upravila v porovnaní s tým, ako sú uvedené teraz. Pani Klas, nech sa páči. <laughs> Entschuldigung, die Technik nicht so genau. Äh, ja sa nechcem stiažovať, Jutta Haug, ale mám otázku. Keď hovoríme o eche, tak e, táto naša agentúra bola aj v našom výbore a videli sme z obsahu hľadiska, že je tam e, spomalená implementácia ríču a keď ste spomínali, že 90 e, pracovných miest je obsadených, a moja otázka, že či to, či to zabezpečí to, aby sa vykonávala táto práca v plnej miere, či by sme nemali vyvíjať, vyvíjať trošku tlak, pre všetkým z toho hľadiska, že v budúcnosti ECHA bude musieť prevziať e, ďalšie úlohy a my na európskej úrovni by sme to mali celé tak povedať, poháňať dopredu, keď hovoríme o biocídoch a o prostriedkoch na ochranu rastlín. Je tu množstvo ďalších vecí, ktoré by sme mohli spoločne riešiť. Preto aj otázka. Ja ešte sa pokúsim bilaterálne sa stretnúť s Jutou Haug a či by sme nemohli sa zaoberať tým, ako vyžadovať, aby sa obsadilo aj tých zvyšných 5 pracovných miest, aby lepšie mohli takto zodpovedať budúcim výzvam. Ja by som bola rada, keď sme tento nástroj využili ako určitý nátlak. Ďakujem pekne. Už nikto sa nehlási do diskusie? Tak má slovo pani Haug. Ja by som chcela rovno reagovať na to, čo povedala pani Klas. Samozrejme, ja chápem, čo ste mysleli, ale musíme si to predstaviť tak, že máme rok 2010 a o čom sa teraz rozprávame je vlastne rozpočet za rok 2008. Ja samozrejme chápem ten obsah, ale to je ten problém. Čo my teraz môžeme spraviť, je že musíme diskutovať o rozpočte na rok 2011 a myslím si, že to je ten vhodný bod, kde musíme spraviť to, čo Krista Klas požadovala. A síce, že keď sa budeme zaoberať rozpočtom echy na budúci rok, tak e, no, možné teda v rámci komentárov vyvinúť na, na nich určitý tlak. Ja viem, že je to nie veľmi vhodné, ale je veľmi zložité vychádza z roku 2008 ako z referenčnej hodnoty a hovoriť o tom, čo teraz nerobia správne. Preto musíme využiť rozpočtové konanie v tomto roku na to, aby sme na tomto mieste, ako to už povedala Krista, vyvinuli istý tlak. Nech sa páči, a na rozbach. Ďakujem pekne. E, pani predsednička. Ja sa nechcem nejako veľmi stiažovať, ale chcela by som položiť otázku našej spravodajkyni. Ako je situácia pri veterinárnej agentúre? Predsa zvieratá sú tiež relevantnou témou pre náš výbor. Vedeli by ste nám povedať niečo, ako sa tam vyvíja situácia? Takže opakujem, veterinárna agentúra. jetzt bin ich, bin ich etwas äh, überfragt. Die Musím povedať, že som teraz trošku zaskočená. Veterinárna agentúra je výkonná agentúra, ktorá spadá pod komisiu. To znamená, že nie je to žiadna tzv. decentralizovaná agentúra a oni nedostávajú v tomto zmysle žiadne absolutórium od nás, to my, my ho neudelujeme, to im udeluje výbor pre pôdohospodárstvo. Je to tak povedať taký spoločný proces. To, čo my musíme spraviť, alebo čo môžeme spraviť, tak pozrieme si agentúru pre kultúru, ktorá sa teraz zaoberá programy v oblasti vzdelávania kultúry, ktoré vykonáva. Tam tiež neudelujeme my absolutórium, ale my udelujeme iba decentralizovaným agentúram, ktoré majú teda určitú subjektivitu, ktoré sa neriadia pokynmi komisie im udelujeme absolutórium. To znamená, že na tomto mieste by bolo dôležité sa obrátiť na výbor pre polnohospodárstvo. Oni sú kompetentní. Ďakujem pekne. Ešte by som chcela pripomenúť, že lehota pre pozmeňovacie návrhy je 1. február do 12. a 23. februára budeme na našom výbore hlasovať. Dobre, a teraz by som chcela dať slovo pani Rozbach. Máme tu ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu. Pani Rozbach, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, toto je veľmi malá záležitosť, ktorú musíme riešiť. Vieme, aké problémy sú napríklad aj v Tichom oceáne. A máme tam problematickú oblasť, ktorá má 7 milión km štvorcových. A je tam problém s nečisťovaním. A toto všetko znamená, že skutočne je veľká potreba ochrany životného prostredia morských priestorov. Tento problém čoraz rastie. Preto myslím si, že je nevyhnutné, aby sme odsúhlasili tento dodatočný protokol. V roku 1990 sa podpísala istá dohoda, ale až v roku 2008 sa potom uskutočnil, sa rozhodlo o teritoriálnom spore medzi Španielskom a Marokom. A teraz je tu možnosť, aby, aby e, táto dohoda vstúpila do platnosti prostredníctvom Lisabonu. Prostredníctvom tohoto dodatkového protokolu máme možnosť spolupracovať aj v tejto oblasti. A podľa mňa je dôležité, že skutočne nastal ten správny čas. Toto zodpovedá konec koncov aj tej správe, ktorú sme schválili na konci minulého roku, kde ide o skladovanie CO2. Toto je teda dodatočný protokol, kde ide o ochranu severovýchodného Atlantiku a všetci vieme, že on siaha od Beringovho mora až po Saharu. Toto je súčasť e, regionálnych a bilaterálnych dohôd, ktoré zahrňajú tak štáty EÚ, ako aj tretie štáty, ktoré hraničia so severovýchodným Atlantikom. To znamená, že spoločne musíme bojovať proti znečisťovaniu. Mali sme tu dohody už z Helsing, z Bonu, z Barcelony a teraz máme z Lisabonu. Takýmto spôsobom sa všetky susediace štáty s Atlantickým pobrežím snažia spoločne predchádzať e, veľkým e, nehodám a prípadom znečistenia, kde napríklad mohlo, mohli uniknúť nejaké chemikálie alebo ropné produkty, snažia sa zabrániť emisiám, ktoré by sa dostali do mora. Tomuto je nutné predchádzať. Nemôžeme si totiž dovoliť, aby sa moria znečisťovali a aby e, umierali ryby. Jednotné podpísať tento dotačný protokol, aby sme bojovali proti znečisťovaniu životného prostredia, ktoré je vážnym problémom. Dôležité, aby sme tento fenomén ukončili. Ja by som to chcela formulovať tak, že si nutné uvedomiť, že problémy v oblasti životného prostredia nepoznajú žiadne hranice a vlastne dostávajú sa do celého sveta. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pani Rozbach za, tu, ten, za tento úvod. Ešte pán Tieňový spravodajca tu je. Alebo ešte by niekto iný chcel vystúpiť? Chris Davis tiež možno. E... Ďakujem pekne. Podporujeme túto správu. Myslím, že celé roky sme na tom strávili a treba to už zavrieť. Ďakujem. Thank you, President. I was just interested in what... Ďakujem. Zaujímalo by ma, čo sa hovorí v správe o plastovom odpade, o obrovskom množstvách plastového odpadu v moriach. Neviem, či je tu niekto z komisie, ktorý by mohol zareagovať. Chcem vedieť, či je táto záležitosť zaradená na program. Je tu niekto z rady? Sú tu nejaké návrhy, iniciatívy komisie, aby sa dalo zabrániť vyhadzovaniu plastových odpadov, gumových odpadov a kanalizácia by neústila do, mor- do mora? Je tu niekto, vôbec niekto, čo by mohol zareagovať? Mohli by sme zistiť, či niekto je ochotný ponúknuť nejaké vysvetlenie? Môžem sa pokúsiť urobiť, čo sa dá. Pán Delanua, máte nejakú odpoveď? Poprosím vás, nech sa páči. Poprosím vás, zapnite si mikrofón. Ďakujem za slovo. Komisia uvítala, že táto zmluva vstúpila do platnosti. Udialo sa to 20 rokov potom, čo bola podpísaná. Čo sa týka tej plastovej metaforicky polievky, čo pláva v mori, je to čosi, čo pôvodne sa pozorovalo v Tichom oceáne. Pobrežné štáty e, v Pacifiku sa už zaoberali tým, čo sa dá urobiť, ale v Atlantickom oceáne poprvý raz holandská delegácia naniesla túto otázku na stretnutí rady. Vzniká tu potreba preskúmať tento problém. Vieme o ňom v istých zónach, ktoré sú typické istými hydrologickými charakteristikami. Potrebujeme vykonať štúdie. Konkrétnejšie dohovor, ktorý sa má vysporiadať s týmto problémom a ktorý spomenula aj spravodajkyňa pani Rozbach, je to dohoda o spolupráci na ochranu pobrežia vôd severovýchodného Atlantiku. Takže na základe tohto dohovoru je tu isté fórum, ktoré by riešilo plasti- plastikový odpad je tu aj dohovor z roku 1972 o zabranení znečistenia mora, je to londýnsky dohovor. Zdieľame obavy spravodajkyne a rozanalizujeme, ako by medzinárodné fóra mohli prispieť k riešeniu týchto záležitostí. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, už nie sú žiadne žiadosti o slovo. Poprosím vás teda o pripravenie hlasovacích. Ešte tu je pán Rosy. Ďakujem. Prišiel som neskôr, ale rád by som sa zapojil do obáv, do vyjadrenia obáv spravodajkyne a som za to, čo povedala. Ďakujem za slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. Teraz začneme hlasovať. Máme dve hlasovania pred sebou. Prvé hlasovanie je o rozhodnutí rady elektronické hlasovanie. Začíname. Každý hlasoval? Nech sa páči, hlasujte. Ešte máme trochu viac času, ako to býva na plenárke? Odhlasovali ste? Koniec hlasovania. 24. Za, nikto proti, takže jednohlasne prijaté. Ďakujem. Druhé hlasovanie sa týka Európskeho parlamentu a je to predbežné rozhodnutie, predbežná predbežný návrh na uznesenie. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte prosím, hlasovanie je uzavreté. Takže opäť jednohlasne ďakujem. Blahoželáme spravodajcom. Myslím si, že jednohlasnosť je niečo, čo stojí za to. S veľkým záujmom si vypočujeme pána Prodyho k téme klimatických zmien a bielej knihy. Ide o adaptáciu na zmenu klímy. To, čo sa deje vonku, nám iste dáva dôvod vypočuť si ho s pozornosťou. Ďakujem pekne, už sme o tom hovorili. Ide aj o, o sprievodné no, vyhlásenie k diskusii z mm, minula. Čiže ide tu o bielu knihu adaptáciu na zmeny klímy Európsky rámec a opatrení. Um, iné iniciatívy a, a fóra e, často viedli k e, sklamaniu. A k tomu e, teda takto sa skončil aj summit v Kodani. Avšak my musíme mať stále na zreteli realizáciu plánov a zámerov. A tu je treba povedať, že komisia touto bielou knihou mm, tiež nepodstupuje žiadne míľové kroky v rámci boji boja proti e, klimatickým zmenám. Ide o akýsi globálny vzťažný rámec, v rámci ktorého potom musia byť e, vyvíjane konkrétne plány a stratégie. Z tohto aspektu je e, možno konštatovať, že materiál predložený komisiou je dobre štrukturovaný, má síce nejaké medzery, to počiarkujú aj spravodajcovia z výboru pre dopravu napríklad opatrenia na e, podporu určitých sektorov, napríklad turizmu. Na druhej strane som stále opakoval, že zmeny, pred ktorými e, stojíme, e, budú mať globálny charakter a budú sa týkať každého Takže nemôžeme teraz očakávať od komisie, že vypracuje nekonečný e, zoznam všetkých e, stratégií, ktoré bude potrebné prijať. Avšak môžeme e, sa sústrediť na dve, tri témy, ktoré je možné primerane spracovať a potom ich bude treba dobre zmanéžovať od spodu, od základne nemožno viac konštatovať podľa môjho názoru, že ten, ktorý región bude viac alebo menej postihnutý klimatickými zmenami. Nejde ani o to nejako oslabiť e, klimatické zmeny ako také. Ide o to, aby sme sa pripravili na veľké teplotné výkyvy, čo bude mať e, dopad e, na všetkých. Preto bude potrebné zvážiť, ako to bude vyzerať s poľnohospodárstvom v budúcnosti, s priemyslom, ako sa bude žiť v mestách či na vidieku. Ak vychádzame z týchto prvkov, ktoré všetci zdieľame, potom sa musíme všetci pripraviť spoločne aj na to najhoršie. Musíme mať jasnú predstavu o tom, aké budú pravdepodobné dopady klimatických zmien, aké e, opatrenia potrebujeme, za tým účelom potrebujeme údaje, modely, Eh, monitoring, potrebujeme jasnú a jednoducho komunikačnú politiku a to eh, na všetkých úrovniach eh, až od počnúc od miestnych samozpráv. Musíme sa postarať o to, aby boli k dispozícii politické opatrenia. Je potrebná lepšia governance a toto mm, má zabezpečiť aj dôležitú teritoriálnu dimenziu rozmer, ktorý e, skutočne bude e, fungovať a nezostane to len zámerom. E, Časový harmonogram ešte nie je vypracovaný. V tejto bielej knihe sa hovorí, že pred rokom 2013 sa nezačne hovoriť o nejakom konkrétnejšom akčnom pláne. Zdá sa, že máme ešte dosť času do tohto termínu a že nie je potrebné sa okamžite Mm, teda okamžite začať eh, pôsobiť. Avšak na všetkých hlavných úrovniach je potrebné eh, začať eh, pracovať v tomto smere, začať sa pripravovať na našu budúcnosť. Mm, vyvstáva dojem, že práve naopak tento čas nepostačí. Musíme samozrejme sa snažiť lehotu, ktorú sme si vlastne sami stanovili, aj dodržať to isté sa týka aj finančných prostriedkov. Tam je potrebné ujasniť tak jednotlivé finančné obnosy, ako aj modality a rozdelenie kompetencií. A z tohto pohľadu odporúčame e, silnú účasť a zapojenie e, lokálnych a regionálnych samozpráv. Navrhol som, aby časť zdrojov e, bola kevita z európskeho obchodovania s emisiami. Tu už e, sme dostali prvý prísľub poskytnutia finančných prostriedkov od Európskej únie. V správe som upozornil aj na význam e, vôd. A to všetko sú aspekty systému, na ktorý sa treba pozerať komplexne. To sa e, týka aj využívania obnoviteľných energií. a managementu pôd, pôdy. Nezabúdajme tiež e, na zdravie verejnosti a na ochranu kultúrneho dedičstva. Aj tieto faktory musia byť primerane zohľadnené. Ešte niekoľko slov na záver. Európska agentúra pre životné prostredie v Kodani by mala zohrávať e, e, koordinačnú úlohu ako akýsi cleaningový mechanizmus. Možno v budúcnosti bude potrebné e, v rámci managementu opatrení, v rámci adaptácie zosilniť aj v rámci e, tejto agentúry samotnej by e, bolo potrebné zriadiť príslušné organizačné jednotky alebo možno osobitnú agentúru. E, som pripravený z, mm, spolupracovať s skupinou riadiacov, ktorú navrhuje komisia a v rámci nej sa plánuje prizvať zástupcov parlamentu. Do 12. februára je možné predkladať pozmeňovacie návrhy. 16. marca sa bude hlasovať e, vo výbore a následne v pléne. Iné výbory už pred nami príjmu stanovisko Výbor pre zahraničné veci ITRE, REGI, tieto vlastne už predložili e, stanovisko a bude nasledovať ešte AGRI, e, PEŠ a JÚRI. Ďakujem kolegom za spoluprácu a e, poprosím, aby ste zohľadnili pri posudzovaní návrhu materiálu to, čo som povedal predtým, že tu ide o akejsi strategický dokument vypracovaný s časovým predstavom. Nie je to žiadny definitívny právny akt. Ďakujem, pán Prody, za túto vynikajúcu správu. Pán z nich sa páči. So, kýria proedre, tak si kinišo... Ďakujem, pán predseda. Rada by som ešte niekoľko základných vecí, rád by som pripomenul niekoľko základných vecí. Musíme všetci si uvedomiť, že klimatické zmeny, ktorých sme svedkami v ostatných 30-40 rokov, sú nezvratné. Musíme sa pokúsiť e, znižiť e, vypušťanie e, skleníkových plynov z rôznych dôvodov, ktoré sú nám všetkým známe, vieme, že prispievame veľkou mierou ku klimatickým zmenám. V ostatných desiatich rokoch bola realizovaná stratégia eh, adaptácie sa na klimatické zmeny. Eh, musíme mať na zreteli celkový cieľ. V roku 1990 sme konštatovali teda, že, že k takýmto hodnotám z roku 1990 by sme sa mali e, dopracovať. Však vidíme, že e, dopady na e, životné prostredie sú podstatne väčšie, ako sa očakávalo. A to nie len na našom kontinente, ale na celom svete. Adaptácia na zmenu klímy je veľmi dôležitá, najmä z aspektu princípu e, znečisťovateľa. Preto by títo mali znášať e, všetky náklady. Mm, dôležitým faktorom pri adaptácii je presvedčenie e, o tom, ako vlastne tento fenomén vyzerá. A myslím, že v tomto smere musíme spoločne na štátnej, národnej, regionálnej úrovni navzájom spolupracovať potrebujeme v súvislosti s klimatickými zmenami lepšie eh, ich dokázať pochopiť, takže eh, je potrebné podporovať aj prevenciu. Čo sa týka predloženého textu, teda Bielej knihy komisie a návrhu eh, správy od pána Perodyho, môžem s obsahom súhlasiť. Je potrebné aby eh, komisia jasnejšie eh, jasnejšie prezentovala, ako eh, to bude v budúcnosti vyzerať s týmito klimatickými zmenami. Vieme, že klimatické zmeny sú nezvratné a vieme, že tento proces bude ďalej pokračovať. A v tomto smere nie je možné, že uh, budeme mať neustále rovnaký systém v rámci adaptácie na klimatické zmeny bez ohľadu na to, ako budú skutočne postupovať. Musíme sa um, priebežne prispôsobať. Napríklad v Sredozemnom mori máme problém s kyslým dažďom, problémy so znečistením mora sú akutné a preto um, musíme reagovať inak. Treba tiež počítať s tým, že o 50 až 80 rokov um, môžeme očakávať úplne iné dopady na životné prostredie. Vieme, že rozpočet spoločenstva je obmedzený, avšak máme k dispozícii aj uh, finančné uh, prostriedky uh, v rámci solidarity členských štátov a tiež máme k dispozícii systém cert Eh, obchodovania s, s emisiami. To je 10 európskeho obchodovania eh, s emisiami a finančné prostriedky, ktoré eh, sa plánujú za týmto účelom, by mali byť spravodlivo rozdelené na znižovanie dopadov a na adaptáciu. Čo sa týka adaptácie, tam eh, je potrebné sa presne pozrieť na to, ktoré regióny a ktoré krajiny sú mimoriadne postihnuté a trpia v ostatných 30 rokoch klimatickými zmenami, čiže tam nemožno všetko rozdeliť rovnomerne. Vieme, že eh, európske regióny niektoré sú eh, veľmi postihnuté, niektoré menej, niektoré vôbec. Myslím si, že zásada v rámci environmentálnej legislatívy by mala vychádzať z princípu znečisťovateľa, teda toho, kto to znečistenie spôsobil. Mm, avšak len 15 výnočných prostriedkov pochádza od týchto znečisťovateľov priamo. Na záver by som chcela povedať, že bez ohľadu na to, čo sa v tomto smere deje, by sme sa mali postarať aj o to, aby sa neznižovala biodiverzita. Poznáme problémy mm, napríklad mestských oblastí, tie sú e, veľmi veľké, takže aj e, o to by sme sa veľmi mali snažiť. Mali by sme sa teda pozrieť na mesta a uvedomiť si, že tam sú tieto problémy e, veľmi veľké. A tiež musíme pozrieť, aké to bude mať dopady e, na pristahovalecké prúdy. Vieme, e, že klimatické zmeny sú veľkým dôvodom, prečo e, obyvateľa z Ázie a iných krajín prichádzajú e, do Európy. Ďakujem. Quête de sens pour un instant pour prendre celle de shadow rapporteur du groupe ALDE sur ce... Ak by som sa mohol vžiť do situácie predsedničky alebo spravodajcu požiadaného stanovisko, rád by som poďakoval pánu Prodimu poďakovala pánu Prodymu a zdieľam vašu úzkosť, o, čo, ktorá sa týka nedostatkov Bielej knihy. Všetci sme zapojení do boja proti klimatickým zmenám, ale trošku menej robíme v oblasti adaptácie na klimatické zmeny. Je to preto, že adaptácia na klimatické zmeny vyžaduje dosť tvrdý pohľad na naše vlastné zvyky a životný štýl, Takže v jadre tohto všetkého je otázka, ako prispôsobiť politiky spoločenstva. Biela kniha je, má pravdu v tom, že zdôrazňuje silu ekosystémov a príspevok rozličných ekosystémov k biodiverzite má pravdu v tom, že žiada konzistentnosť rôznych politík. Rada by som, rada by som zablahoželala pánu Prodimu aj k, čo sa týka smernice o ochrane pôdy, o stave ekosystémov, o poľnohospodárskej produktivite. Všetky tieto témy totiž závisia od našej schopnosti chrániť a regenerovať všetky druhy pôd. Stav pôd závisí od e, našej schopnosti a možnosti reformovať poľnohospodárskú politiku smerom k trvalej udržateľnosti. V tomto zmysle podpora diverzity, podpora poľnohospodárskej diverzity by mala byť jadrom tejto správy. Teraz niečo k moriam a oceánom. Tie majú dôležitú úlohu pri klíme, ovplyvňujú ich zmeny teploty aj okysľovanie morí. Morské ekosystémy sú už pod antropogénnym tlakom a nielen kvôli rybolovu. Rýchla implementácia integrovanej politiky k moriam by pomohla ekosystémom brániť sa zmenám. Musíme to všetko lepšie pochopiť. Klimatické zmeny majú aj sociálne a ekonomické dopady. Veda a spoločnosť a výskumný program, ktorý sa týka vedy a spoločnosti, je veľmi užitočný na vypracovávanie na mieru strihnutých stratégií, pomáha školeniam a vzdelávaniu. Takisto pomáha pri prehlbovaní poznatkov a pochopenia. Potrebujeme viac poznatkov a pán Prody má pravdu, keď alarmujúcim spôsobom hovorí o tom a s ľútosťou hovorí o tom, že hodiny týkajú a my ešte stále nemáme vypracovanú stratégiu prispôsobeniu sa. Dos, teraz majú slovo spravodajcovia výborov požiadaného stanovisko. Predovšetkým by som chcel zablahoželať pánu Prodimu za prácu. Je to prvý návrh, veľmi dobrý návrh a chcel by som zdôrazniť tie body, v ktorých komisia sa vyjadrila dosť vágne k otázke prispôsobenia sa adaptácii klimatickým zmenám. Myslím si, že treba, aby výbor sa vysporiadal lepšie s týmito záležitostiami v Bielej knihe, lenže nevieme celkom jasne, čo sa zna, my, myslí tými politikami. Pán Prody poukázal na niektoré mm, úskalia, ale ja by som tam ešte pridala viaceré veci. Predovšetkým, čo sa týka posudzovania environmentálneho dopadu, to je jedno z kľúčových opatrení, ktoré môže Európska komisia využiť. Moja otázka znie, Posudzovanie environmentálneho dopadu zahrňa adaptáciu na klimatické zmeny. Myslela na to Európska komisia? Či prispôsobenie sa klimatickým zmenám takisto je súčasťou posudzovania environmentálneho dopadu. Čo sa týka poľnohospodárskych politík, je to uholný kameň, myslím si, že tu by sme mohli byť špecifickejší. Myslím si, že keď hovoríme o reforme CAP, takisto by klimatické zmeny mali byť v jadre reformy CAP. Myslím si, že aj tam by komisia mohla konkrétnejšie riešiť problém. My, parlament, by sme mali dať najavo, že keď hovoríme o reforme CAP a o subvenciách do poľnohospodárstva, mali by sme viac úsilia venovať ekosystémom, biodiverzite, ochrane životného prostredia, ochrane pôdy, vody, ekologickým aktivitám, ktoré sa týkajú rázu krajiny, zachovávania rázu krajiny a financovaniu tohto všetkého. K adaptácii, k prispôsobovaniu sú, k prispôsobovania sú sa. Tu sú aj témy zdravia a pohody zvierat a ekológie. Podľa mňa aj zdravie a pohoda zvierat by mali byť pridané k referenčnému rámcu. V otázke číslo 17 pán Prody hovorí o poisťovníctve. Ja to celkom, celkom dobre nerozumiem, takže tu by som rád položil spravodajcovi otázku, aby bod 17 objasnil. Teraz téma biodiverzity, ktorú ste aj vy, pani predsednička, spomenuli. Je to zásadná vec, ale rád by som zdôraznil, že ak hovoríme o financovaní do roku po roku 2000, nie sú to iba členské štáty, ktoré sú za toto zodpovedné, ale aj EÚ musí financovať tieto veci. A napokon kľúčová otázka ktorá prichádza ku koncu, je, do akej miery potrebujeme koordinovaný prístup pri adaptácii sa na klimatické zmeny. Myslím si, že treba objasniť celkom jasne, že musíme mať takýto koordinovaný prístup. A keďže sa pohybujeme smerom k rámcovej smernici, po, kedy po jej prijatí potom členské štáty urobia gro práce, ale my ako Európsky parlament by sme tiež mali prispieť ku koordinácii na klimatické zmeny. Aj táto biela kniha je súčasťou takýchto úsilí. Mala by o tri roky byť pripravená, takže sú pred nami tri roky rokovaní súvisiace aj s rozpočtom, aj s Európskym parlamentom. Tu sa budú odhrávať mnohé rokovania, ale myslím si, že adaptácia na klimatické zmeny sa už deje, už sa rozbehla. Takže by sme mali si uvedomiť, že v súčasných plánoch oživenia hospodárstva by mala byť aj kapitola Financovanie adaptácií na klimatické zmeny v rámci oživenia hospodárstva. Nemali by sme odkladať túto diskusiu až na koniec tohto trojročného obdobia. Parlament by mal byť aktívnejší v tejto veci a mal by iniciovať e, diskusie. Napriek tomu, pán Prody, je to výborná správa, treba ju trošku skonkretizovať. Mali by sme my v našej správe byť konkrétnejší ako komisia v jej bielej knihe. Ďakujem. Teraz má slovo pán Kelenan. Nie je tu, alebo je tu? Ďakujem. Namiesto neho, ktorý nie je prítomný, by som si dovolil v mene ICR, ECR ja blaho, začnem blahoželaním pánu Prodimu. Myslím si, že zdieľame stanovisko pred rečníkov. Už dlho hovoríme o zmierňovaní klimatických zmien, ale zabúdame a aj komisia zabúda na adaptáciu, na prispôsobovanie sa. Súhlasím s tým, že Biela kniha nedostatočne rieši adaptáciu, nie je dostatočne konkrétna a blíži sa mojim pocitom z samitu z Kodane, táto biela kniha. Myslím si, že sú tu vyhlásenia, k adaptácii, ale žiadne špecifikované konkrétne výsledky. Podľa mňa by to mala byť úloha pre budúcnosť, pre nasledujúce mesiace a roky a musíme program na program dňa dostať adaptáciu. Musí sa o tom debatovať aj v členských štátoch, aj v rámci EÚ ako takého. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo ďalší rečník, ale kým dostane slovo, rada by som povedala, že je tu televízia Európskeho parlamentu. Keď eh, hovoríme o transparentnosti, tak eh, pravdepodobne musíme pripustiť, že nás sníma teraz aj televízia. Rada by som sa pripojila k, ku kolegom, ktorí sa vyjadrili k diskusii a poďakovala pánu Prodimu za predbežný návrh správy, ktorý nám predložil. Myslím si, že naozaj ide k jadru veci a komentuje Bielú knihu dostatočne podrobne. Vyšla by som z toho, že nadviažem na to, čo povedal predrečník o oživení hospodárstva, ale pridám k tomu aj stratégiu EÚ do roku 2020. To budú moje východiska. Myslím si, že toto by mali byť isté smerovníky v ďalších krokoch politiky európskych spoločenstiev. Podľa mňa nie je dosť jasné z Bielej knihy, kam sa poberáme v rámci týchto procesov, ktoré som spomenula. Ako zabezpečíme, že adaptácia na zmeny klímy a zároveň zmierňovanie dopadu zmeny klímy bude e, v samotnom jadre úsilí o proces vývoja nasledujúcich politík. Myslím si, že v tomto by sme mali precizovať naše stanovisko. Financovanie nie je len sam, samé pre seba. V odseku 26 a 27 by sme mali skonkretizovať, aký proces bude riešiť otázku adaptácie na zmeny klímy. Mali by sme tu jasne sformulovať, aké fondy budú uvoľnené na riešenie týchto problémov. Je tu zoznam výborov, ktoré budú zapojené a požiadané o stanovisko. Predstavte si, aký obrovský široký rámec politik EÚ musíme vziať do úvahy pri adaptáciách na zmenu klímy a aby tieto adaptácie boli efektívne. Z finančného hľadiska a z rozpočtového hľadiska a zároveň treba, aby poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj sa jasne vyjadrili. Všetky tieto hľadiská sú dôležité. Ešte k biodiverzite. Myslím si, že sú oblasti, ktoré treba preskúmať. Sú tu isté práva, napríklad práva súvisiace s vodou. Sú to iba zdroje, alebo ide tu aj o diskusiu o prístupe k vode? Aký bude dopad na napríklad pristahovalectvo už niekto spomenul, že budú klimatickí utečenci a aj kvôli týmto veciam budú k našim brehom prichádzať noví a noví ľudia. V tomto výbore sa už hovorilo o a mnoho sa hovorilo o kodaní, o výsledkoch EÚ, o pomoci, ktoré si naozaj najchudobnejšie krajiny zaslúžia. A myslím si, že to, čo sa to už, už povedalo, to treba nejakým spôsobom reflektovať aj v tejto správe a v Bielej knihe. Pán Prody veľmi jasne povedal, že by sme sa mali vysporiadať aj s tým, ako výnosy členských štátov môžu byť presmerované týmto spôsobom do rozvíjajúcich sa krajín, do tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. Myslím si, že pán Prodi si zaslúhuje poďakovanie za jeho dnešný príspevok a ja som, ja by som ešte drobnosti prebrala s ním osobne. Tu na som chcela spomenúť len hlavné body a niektoré ďalšie už nebudem opakovať, lebo ich spomenuli predrečníci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Debran. A teraz pani Rozbach. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako predrečnica, ja by som chcela vidieť konkrétnejšie opatrenia. Čo sa týka Bielej knihy, aj v tomto dokumente hovoríme o analýzach a tak ďalej, ale nevidíme tu žiaden taký praktický prístup. Veľmi rada by som sa sústredila na vodu, lebo vieme, že bez vody neexistuje život. Pán Prody, vy ste E, uviedli dokumentu, že máme menej zrážok. To sa týka iba niektorých častí Európskej únie, lebo sú aj také regióny, kde máme podstatne viac zrážok a musíme s tým rátať. A to sa týka nielen dažďa, ale aj snehu. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme našli nejaký konkrétny prístup. To znamená, že musíme chrániť južnú Európu, musíme zabezpečiť to, aby mali viac dažďov. Možno bolo dobré vysádzať lesy, a potom, čo sa týka Severnej Európy, musíme posilniť napríklad hrádze a musíme ich zvýšiť. Potom dôležité sú aj e, vodné cesty v rámci Európskej únie, lebo keď e, sa zvýšia hladiny riek, spomeniem ako príklad Odru, tak e, častokrát sa lieky, rieky vylejú z brehov a preto je dôležité, aby národné štáty túto situáciu riešili, ale aby sme to mali aj európske programy, aby sme spoločne sa týmto zaoberali, aby sme spoločne hľadali realistické a praktické opatrenia, aby sme zlepšili situáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Rozbach. A teraz pán Arsenis. Ďakujem pekne, pani predsednička. To, čo sa týka prispôsobenia na Klimatické zmeny to je veľmi dôležitá vec pre Európska, Európsku úniu a pre stabilitu našich spoločností. Ja by som chcel pogratulovať pánovi Prodimu k jeho výbornej práci a k jeho návrhu. Vittorio je jeden z málo ľudí, ktorí majú skutočne veľké vízie, ktoré sa týkajú zmierňovania klimatických zmien a prispôsobovania. Tá práca, ktorú vykonal, je skutočne veľmi integrálna. Ja by som chcel ešte doplniť pár komentárov, ktoré sa týkajú diverzity. Ja si myslím, že je dôležité si uvedomiť, aký dopad majú klimatické zmeny na ekosystémy, to je uvedené v správe. Pre všetkým je dôležité sa zamerať aj na stratégiu v oblasti lesov. Máme tu stratégiu, ktorú navrhla Európska komisia. Dôležité je si uvedomiť aj smernicu o habitatoch a o vtáctve. Potom je to rámcová smernica o vode, potom je tu rámcová stratégia pre morské priestory a dôležité je prepojiť ekosystémy na moriach ako aj na pevnine. Pre všetkým dnes v dobe vyššej mobility je toto dôležité a toto musí byť relevantné z hľadiska adaptácie. Potom je tu aj návrh komisie, ktorý, ktoré, návrh komisie v oblasti usmernení, ktoré sa týkajú klimatických zmien. Je to veľmi rozsiahly dokument, toto je tiež veľmi dôležité. Ja by som sa teraz chcel spýtať, že čo sa týka um, klimatických zmien, adaptácia na klimatické zmeny, to je dôležité pre viaceré politiky Európskej únie. Potom dôležité sú samozrejme aj ekosystémy, to je dôležité pre Európsku úniu, ale iné časti sveta. Preto by toto malo byť súčasťou aj medzinárodných dohod, napríklad o obchode. Čo sa týka napríklad vlád, myslím si, že je dôležité mať národné adaptačné stratégie a ja súhlasím s komentáriu pána Skila Kakisa, že je dôležité si uvedomiť, aké sú dopady na jednotlivé regióny, je nutné zistiť eh, potreby na financovanie jednotlivých regiónoch a potom je tu ďalšia vec. Dôležité je si uvedomiť, že ekonomické aktivity, ktoré sa vykonávajú, nerešpektujú klimatické zmeny. To sa týka priemyslu, ako aj rybolovu. Tvária sa, keby sa nič nedelal. Vieme, že vedie sa toho deje. Veľa sa toho deje. To znamená, že dôležité je konať, je nutné si uvedomiť dopady v prípade nekonania na naše hospodárstvo, na zamestnanosť a toto by podľa mňa malo byť východisko pre hodnotenie pre adaptačné scenáre a dôležité je sociálny dialog. Mali by sme priviesť komisiu k tomu, aby revizovala existujúcu legislatívu. To sa týka aj kľúčovej legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže. Je dôležité sa prispôsobiť klimatickým zmenám, je dôležité odstrániť skryté podpory ne, ne, e, takým sektorom, ktorý sa, ktorým sa nedobre darí. A teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem dlho hovoriť, súhlasím s tým, čo bolo povedané. Chcem povedať pánovi Prodimu k jeho dobrej správe, ktorá sa zameriava na mnohé témy. Ja viem samozrejme, že je tam určitý limit, koľko môžete uviesť informácie do správy, limitovaný rozsah, takže chápem to, že nemohlo možno tam dať všetko. Ale ako Vitorio povedal, toto je tak povedať taký prvý pokus, prvá snaha, potom detaily dostaneme neskôr, aj čo sa týka programovania. Dôležité si uvedomiť, aký je dopad finančného výhľadu a chcela by som sa spýtať Vitória, ako aj komisie, že keď budeme mať teraz návrhy, ktoré sa týka polnospodárstva a rybolovu, dostaneme automaticky ich hodnotenie na klimatické zmeny, keď sa takýto návrh predloží? To znamená, že dôležitý aspekt e, obchodnej politiky, to bolo spomenuté pred rečníkom. To znamená, že uvedomíme si, aké sú dopady na klimatické e, zmeny. Samozrejme dôležité je nebrziť nejaké dohody, ale zároveň si musíme uvedomiť, že polnospodárstvo ako aj rybolov majú aj dopad na politiky v tejto oblasti. Možno by bolo dobré niekde dodať do všeobecného úvodu, že je dôležité zamerať na tzv. zelené pracovné miesta, green jobs. Bola to spomínaná stratégia 2020. To znamená, že treba to formulovať tak pozitívnejšie, nie len negatívne veci ako dopady, ale je to aj určitá šanca e, prispôsobiť sa e, týmto zmenám. Takže bola by som rada, keby sa tam zapracovalo. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Grazie. Eh, allora, innanzitutto... Ďakujem pekne. Predovšetkým, čo sa týka správy pána Prodyho, tak beriem v nej na vedomie, že rešpektuje Bielu knihu a že ide vlastne proti tomu prúdu, proti tomu uzneseniu, ktoré bolo schválené na výbore. A ide aj proti e, výsledkom COP15, bo tam bolo predsa uvedené, že Európska únia musí na vlastné náklady podporovať rozvojové štáty. Musí znižovať emisie bez ohľadu na to, aká dohoda sa dosiahne celosvetovo. No a namiesto toho teraz sme sa opäť vrátili obidvoma nohami do reality. Čo sa týka COP15, to sa posudila, posudila, posudila ako neúspech a teraz som veľmi rád, že ideme tou cestou, čo je uvedené v Bielej knihe. To znamená, že tam je uvedené, že čo sa týka emisí a prísľubov na zníženie emisí o 20 porovný s rokom 1990. Áno, alebo pokles o 30 ak by sa aj iné priemyselné štáty zaviazali k podobným zníženiam. Čo sa týka menej rozvinutých štátov, tak oni musia vyvinúť úsilie, e, ktoré zodpoveda ich možnostiam. Dobre, takže máme uznesenie, tam je niečo iné, ako je teraz uvedené v správe, ale som veľmi rád, že teraz zdá sa, že kolega Prody rešpektuje Bielu knihu. Teraz dve technické otázky, ktoré ma znepokojujú. Tam ide o Bielu knihu, ako aj o samotnú správu kolegu Prodyho. Mne tu teraz ide o kvóty pri obchodoch s emisie, emisnými certifikátmi. My sme proti takýmto opatreniam a proti takýmto iniciatívam. Časť príjmov samozrejme môže byť použitý na to, aby sa redukovali emisie, ale čo nás nepokojí je, že tu vlastne máme nový finančný nástroj, ktorý môže viesť také špekulačnej bubline a to by znamenalo, že o niekoľko rokov by to mohlo viesť k problémom pre naše ekonomiky. A ak si myslíme, že bolo by možné k tomuto pristupovať ako k iným finančným nástrojom, ako sú napríklad eh, dlhopisy, a vytvárať určité balíky takýchto emisií, ako to plánuje komisia, to považujem za absurdné. By sme chceli, aby komisia našla také riešenie, aby tu bola možná prísna kontrola, aby bolo možné kontrolovať tých, ktorí budú riadiť tieto tzv. emisné kvóty. Dôležité je mať prísnu kontrolu, aby v konečnom dôsledku boli nejaké záruky aj na úrovni členských štátov, ako sa bude pristupovať týmto novým finančným nástrojom. Potom sú tu aj ďalšie veci, ktoré, ktorý, na ktorými sa je nutné zamýšľať. Týka sa to Bielej knihy a kolegyňa Rozbach povedala, že nie je to tak, že by celkovo klesli zrážky. Nie. Jednoducho neprebiehajú také formy ako v minulosti. Sú menej predvídateľné, vieme, že v niektorých regiónoch máme veľmi intenzívne dažde, v iných prší málo, ale keď si pozrieme tú celkovú, celkové množstvo v posledných rokoch, to sa nezmenilo. Ale samozrejme tie dopady boli podstatne horšie, lebo e, tie zrážky spadajú v iných oblastiach ako v minulosti. To znamená, že to, čo je uvedené v správe Prody, je rozhodne lepšie ako to, čo bolo uvedené v Bielej knihe. A teraz sa dostávam k poslednému bodu. Myslím si, že toto je veľmi taká ošemetná záležitosť. Keď si pozrieme to odôvodnenie, a hovorím stále o správe Prody, tak chcel by som povedať, že musíme si dať pozor na interpretáciu, aby nedochádzalo nejakým chybám. Ja som napríklad zažil záplavy v Taliansku, samozrejme vieme, že záplavom dochádza aj k iným štátom. Po väčšine prípadov, keď dojde k záplavám, tak súvisí to s tým, že v priebehu krátkej doby spadne veľké množstvo zrážok. Jednoducho naše rieky nezvládajú to, aby odviedli tieto obrovské množstva vody a v Taliansku to napríklad viedlo k tomu, že mnohé mosty boli zničené, bolo ich nutné rekonštruovať Jednoducho bolo nutné tak povedať, zničiť tieto mosty, aby ten prietok bol rýchlejší. Tu ide o to vytvoriť také toky, ktoré odolajú takýmto vyšším množstvám vody. To je, bolo, to je samozrejme dobré, nie je to zlá vec, ale keď si uvedomíme, čo sa stane, keď dojde k veľmi intenzívnym srážkam, podľa mňa by to mohlo viesť ešte horším zápalom ako doteraz. Ja by som súhlasil s tým, že v dobách, keď máme menej vody, samozrejme je dôležité e, vodu zadržiavať. Problém je akurát v situácii, keď e, tie prítoky sú vysoké a keď e, vodné toky nevedia, nedokážu odviesť tieto množstva vody veľmi rýchlo. Ak by sme vybudovali nejaké ďalšie prekážky, mali sme ešte viac záplav ako doteraz. Ďakujem pekne. Čo sa týka opatrí na zadržiavanie vody, to je samozrejme dôležitá vec. A keď dochádza k intenzívnym zrážkam na viacerých miestach v tej istej dobe, je nutné hľadať určité opatrenia na to, aby táto voda nespláchla všetko, čo stojí v ceste. A teraz pani Klas. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegovi Pródimu za jeho správu, pre všetkým aj preto, lebo si myslím, že dobre rozčlenil tú správu a zvolil ten prístup, sa snaží vytvoriť určitú znalostnú základňu. Myslím si, že to je tá cesta, ktorou musíme ísť. A sú tu aj viaceré otázky, ktoré by sme mohli zapracovať ešte do toho dokumentu. A síce, ako je možné podporovať inovácie, ale ich aj využívať na to, aby sme v konečnom dôsledku v rámci diskusie o klimatických zmenách dokázali implementovať a uskutočňovať naše plány, aby sme využili tie výsledky, ktoré vyplynajú z vývoja, vývoja výskumu. Ak chceme teda inovácie, samozrejme je dôležité lepšie chrániť naše zdroje vo všeobecnosti, musíme dbať na to, čo emitujeme, čo spalujeme. To je jedna vec. Druhá vec, tá sa týka polnohospodárstva. Spomína sa v dvoch bodoch. A tu by som chcela podporiť to, čo povedala pani Linda McEwen. Je veľmi dôležité, aby sme ďalej pokračovali v tom, aby sme mali objektívne kalkulačné modely. Toto je aj oblasť vedy. A spomínali sme už vytváranie znalostnej základne, musíme mať určité kalkulačné modely, lebo vieme, že polnospodárstvo má tak output ako aj input. A mne tu chýba celý ten, celý ten základ pre tie prepočty. Myslím si, že nikto to nemá k dispozícii. Dôležité je, aby sme nepôsobili kontraproduktívne a musíme sa opierať o vedecké dôkazy. Čo sa týka pôdy, kolega Prody tam zapracoval jeden bod. Podľa mňa to nebolo dostatočne rozpracované, potrebujeme smernicu na ochranu pôdy a tu sú rozdielne názory, čo by vlastne malo byť súčasťou tejto smernice a či vlastne by tu mali, mali byť nejaké európske kompetencie. Tu, sa musíme, tu musíme diskutovať o tých hlavných princípoch a podľa mňa tá zodpovednosť za e, zdravú pôdu, tak tu majú členské štáty a my túto diskusiu musíme využiť na to, aby sme v oblasti infraštruktúry poukázali na špecifické kompetencie členských štátov. Oni majú zodpovednosť za túto pôdu, musia ju chrániť, musia zachovať zdravé životné prostredie. Preto by som chcela požiadať o to, aby sme tento bod riešili trošku ináč. A potom ide ešte aj o otázku ochrany pôdy. To musím, na to musíme tiež dbať, podľa mňa spoločne by sme mali dosiahnuť, aby tá správa bola dobrá, aby ďalej sme pracovali na jednotlivých aspektoch a aby sme sa dostali ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem, Richard Seber. Ďakujem, pán predseda. Vitario Parodi eh, predložil veľmi dobrú správu Mm, Bielu knihu. Musíme považovať skutočne za Bielu knihu za akýsi podklad pre diskusiu. Nemali by sme tu požadovať mm, veľké konkrétne veci, pretože to nie je žiaden legislatívny akt. Bude to slúžiť e, na ďalšiu diskusiu, ako podklad pre ďalšiu diskusiu. E, Dôležité dôležitý je ďalší zber vedecky podložených údajov. Musíme sa pokúsiť e, o to, aby sme disponovali vždy aktuálnymi údajmi, aby sme vyhodnocovali satelitné snímky. A v tomto smere chcem povedať, že e, vo vedeckej e, komunite prebieha v rámci diskusí o, o vodách, prebiehajú veľké názorové nezhody a určite to má veľké dopady na hospodárenie s vodou a aj odhady e, sú v tomto smere e, rôzne, takže musíme tomuto venovať pozornosť, zlepšovať údaje, aby sme sa mohli dopracovať ku konkrétnejším a lepším návrhom chcem upozorniť na to, že Čína ako najväčší emitent sa aj tu eh, trochu, teda mm, sa trochu mení, čo sa týka obchodovania eh, s emisnými kvotami. Eh, predsa len teda, tie údaje, ktoré sú poskytnuté, nie sú až také nesporné. USA a Čína v tomto smere musíme očakávať, že budú trochu pôsobiť brzdiac brzdiac a to musíme mať na zreteli, keď budeme diskutovať o konkrétnych akciách Európskej únie. Chcel by som Vitoria poprosiť, aby zakomponoval do textu následovnú pripomienku. Je to prírezová matéria, všetky tieto opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami. Klimatické zmeny, ktoré pozorujeme, majú dopad na jednej strane na sektorálne politiky, ale e, tie sektorálne politiky majú tiež e, dopad na klimatické zmeny samotné, takže tieto dve strany e, mince musíme istým spôsobom od, od seba oddeliť, aby sme sa vedeli dopracovať k správnym opatreniam. Možno by sme tento aspekt mohli trochu zdôrazniť. A, a Eh, chcem sa tiež obrátiť na eh, tých, ktorí sú eh, proti argumentom, že klimatické zmeny sú spôsobené človekom. Keď v 2050 počítame s 9 miliardami obyvateľstva na svete, aj tak musíme si uvedomiť, že jednoducho je potrebné zaobchádzať so zdrojmi obozretnejšie a úspornejšie čo sa týka fosílnych eh, mm, zdrojov, eh, keď si uvedomíme, eh, na aké obdobie nám ešte potrvajú, vidíme, že je potrebné v tom smere niečo urobiť. Takže ak Európa chce zostať jedným z najbohatších regiónov, potom musí sa nad tým zamyslieť. Takže je potrebné sa podniknúť všetko preto, aby e, sme e, investovali do dlhodobo udržateľných zdrojov, aby sme zostali aj naďalej konkurencie schopní. François Grostet má slovo. Ďakujem, pán predseda. Mnohé veci tu už boli povedané v súvislosti s touto bielou knihou a v súvislosti s predloženou správou, ktorú predložil pán Prody. Biela kniha je veľmi užitočná, snaží sa o stanovenie opatrení na adaptovanie sa na zmenu klímy. Mnohé záležitosti už pán Perody zaznamenal, predložil. Je to veľmi zaujímavé, len mám určité pochybnosti a ja som trochu znepokojená, keď vidím tie potiaže v súvislosti e, s smernicou o pôdach a s jej zablokovaním na úrovni rady. Chcem povedať, že na základe tejto bielej knihy sa určite bude hovoriť o mnohých veciach, ako napríklad o urbanizácii, o, o povoleniach na stavby, o najrozlenejších oblastiach a vždy budeme môcť očakávať, že rada bude mať e, iný e, postoj, tak ako sme to videli napríklad pri smernici o pôde. Preto si kladiem otázku, či by sme nemali štrukturálne fondy do budúcnosti e, naplánovať inak aby sme začlenili adaptáciu na zmenu klímy. Rada by tak mohla byť donútená vziať na vedomie nevyhnutnosť týchto opatrení. Pokiaľ v štrukturálnych fondoch si povieme, že je potrebné tieto opatrenia na adaptáciu, na zmeny klímy zohľadniť, potom by sme mohli o ovplyvniť aj postoj rady tak, aby naozaj tieto opatrenia zohľadnila a akceptovala, tak ako navrhuje aj pán Perody. Takže toľko moja poznámka. Môžeme očakávať, že situácia bude zablokovaná, že sa premrhá veľa času pri príprave e, smernice smerníc, ktoré budú mať dopad na lokálnu situáciu a tiež na e, politiku lokálnu. Toto som chcela zdôrazniť. Máme veľa nápadov, ale keď už ide o ich realizáciu, je to vždy veľmi obťažné. Ďakujem. Karin Kalnbach. Ďakujem. A ja by som sa chcela poďakovať kolegovi Prodymu. Mám dve pripomienky a síce eh, v súvislosti s bodmi 3 a 4. Eh, rada by som zakomponovala do textu aj politickú oblasť vzdelávania. Som presvedčená o tom, že eh, výskum a veda určite by e, tiež boli hodné e, spomenúť e, v tomto smere práve v oblasti ochrany klim pred klimatickými zmenami. Sa dopracujeme ďalej, keď budeme mať širokú podporu s radou obyvateľstva. Takže ja by som bola za to, aby sme pri vypracovávaní všetkých týchto opatrení si zvážili zároveň aj informačné kampane, aby sa nám ich podarilo implementovať medzi obyvateľstvom. Takže keď e, budeme veľmi vedome postupovať v oblasti vzdelávania a tvorby verejného povedomia, potom sa nám to skôr podarí Domnievam sa, že kolega Prody, e, teda ďalšia vec, e, to e, naplánoval v rámci infraštruktúrálnych záležitostí, ale rada by som to spomenula, síce oblasť transport a mobilita. Myslím si, že bez toho, aby sme sa venovali veľmi pozorne tejto oblasti, sa nám nepodarí z dlhodobého pohľadu vysporiadať s klimatickými zmenami. Ďakujem. A teraz dám slovo komisii, pokiaľ chce reagovať na túto tému. Thank you. Ďakujem, pán predsedajúci. Mimoriadne ďakujem pánu profesorovi Prodimu za prácu, ktorú odviedol a aj za diskusiu, otázky a komentáre, ktoré dostal od členov výboru o tom svedčia, o kvalite svedčia. Teraz k otázkam, ktoré tu boli vznesené, pokúsim sa okomentovať tie najdôležitejšie. Boli tu položené otázky o európskej dimenzii adaptovania sa na zmeny klímy. Biela kniha predpokladá, že dopady klimatických zmien závisia od miesta od lokality. A mnohé opatrenia, ktoré treba urobiť kvôli adaptovaniu sa, budú lokálne a regionálne. Napriek tomu je tu európska dimenzia, čo je úplne jasné. Mnohé dopady, o ktorých sme už hovorili, najmä tie týkajúce sa na vody a biodiverzity, sú často cezhraničné a vyžadujú solidaritu solidaritu medzi regiónmi aj čo sa týka rozloženia sily takéhoto dopadu. Sú rezorty ako napríklad poľnohospodárstvo, ktoré sú na e- európskej úrovni už teraz vysoko integrované a regulovanie zmien, administratívny manažment sa asi budú lepšie dariť na európskej úrovni než v rôzn- 27 rôznych členských štátoch, ktoré majú rôzne systémy. A napokon je tu celá otázka efektivity opatrení a takisto je tu zhromažďovanie nových poznatkov, vedeckých údajov, je to lepšie zhromaždiť peniaze na výskum na európskej úrovni než na 27 národných úrovniach. Biela kniha uznáva aj to, že pri posudzovaní environmentálneho dopadu sa často zmeny vo vodnom režime, biodiverzite a využití pôdy týkajú klimatických zmien. Je tu významný priestor pre zníženie zraniteľnosti týchto oblastí v súvislosti s klimatickými zmenami. Môžeme nastaviť tak opatrenia, aby sme zvýšili ochranu a adaptovanie sa biodiverzitných miest, voči klimatickým zmenám. Sú tu aj tradičné technické riešenia, ktoré takisto posilnia obrany schopnosť týchto systémov, ale treba kombináciu týchto dvoch prístupov. Biela kniha hovorí aj o tom, že nevieme dosť informácií o tom, čo sa deje. Už vieme niečo, ale nie dosť. Preto Biela kniha vyžaduje aby sme zatiaľ nerobili konkrétne kroky, pretože si nevieme celkom uvedomiť, čo robíme, aspoň v niektorých oblastiach. A v oblastiach, kde vieme, čo robíme, napríklad máme už smernicu o povodniach, ale členské štáty sami si musia vytvoriť opatrenia, protipovodňové opatrenia. Ale sú tu oblasti, v ktorých zasa nemáme dosť informácií. Čo sa týka financií, máme tu regionálne financovanie, poľnohospodárske financovanie, obe na adapt adaptovanie sa na klimatické zmeny. Takže sú tu aj opatrenia, ktoré už teraz sa robia, napríklad zlepšenie efektivity využívania vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve. To sa dá financovať z kapitoly poľnohospodárskej politiky, ak sa členské štáty rozhodnú, že rozvojový fond nepoužijú na tieto účely. Nevieme však v mnohých oblastiach ako postupovať. A mnohokrát to budú kombinované opatrenia, zahrňajúce viaceré oblasti a toto si musíme lepšie preskúmať. Navrhujeme, aby sme tieto e, viacdimenzionálne stratégie odložili až na rok 2012, keď si situáciu preskúmame. Niekoľko rečníkov zmienilo inováciu a vedy. Veda o klíme, klimatológia je jeden zo zdrojov poznatkov o tom, čo robiť so zmenami klímy. Máme tu aj politiku Európskej únie, ktorá sa rozvíja v tomto zmysle v rámci rámcového výskumného programu. Už teraz vyvíjame mechanizmus clearingového domu. Rád by som upriamil pozornosť pána Prodyho na to, aby sme neduplikovali systémy, ktoré už existujú a rozbiehajú sa Komis, názor komisie je, že potrebujeme tento clearingový dom alebo stredisko, aby všetky informácie sa zhromaždili na jednom mieste a aby sa k ním dostali tí, ktorí tieto informácie potrebujú. A to platí aj pre členské štáty, ktoré majú svoje vlastné systémy zhromažďovania informácií, lenže sú aj štáty, ktoré nemajú tak dobre vypracované tieto systémy a, a oni tiež potrebujú byť informované. Spomenuli sa tu aj problémy rozvojových krajín. E, neboli hlavným cieľom Bielej knihy. Pán Prody sa vyjadril, že v Kodani sa riešili aj tieto problémy rozvojových krajín. 2,4 miliardy eur, ktoré boli pridelené na adaptáciu, sa môžu použiť aj pre rozvojové krajiny. Možno poznáte príbeh týchto peniazy, tejto sumy. Integrovanie posudzovania aj klimatických zmien v rámci posudzovania environmentálneho dopadu. K tejto téme by som povedal, možno to radšej osvetlím na príklade, Povedzme, že chcete vybudovať priehradu. Ak chce niekto vybudovať priehradu, potrebujete posúdenie environmentálneho dopadu tejto priehrady. A keď ho už máte vypracovaný, rozhodnete sa, kde presne priehradu umiestnite. Ak bude existovať posudzovanie klimatického dopadu priehrady, samozrejme treba posúdiť, či je v blízkosti tejto priehrady dostatok vody. Priehrada sa nebude samozrejme budovať miesta, kde sa neočakáva nasledujúcich 50 rokov že by bolo dostatok zrážok. To by mal byť súčasť štúdie uskutočniteľnosti stavby takejto priehrady. Lenže nemáme žiadne dôkazy o tom, že klíma sa nezmení. Neexistujú žiadne podrobnejšie opatrenia, infraštruktúra, e, technické záležitosti v súvislosti s posudzovaním klimatického dopadu. Prejdem k téme chorôb zvierat. Dovolil by som si vás informovať, že jeden z dokumentov, ktoré boli sprievodnými k Bielej knihe, sa týka zdravia rastlín a myslím si, že tam môžeme zaradiť aj choroby zvierat. Je to oblasť, v ktoré, na ktorú sa komisia zameriava. Bol už aj návrh, aby sa vypracovala smernica EÚ k adaptácii na zmeny klímy. Komisia má názor, že by to bolo predčasné v súčasnosti, že netreba zatiaľ smernicu. Odznelo tu množstvo poznámok k financovaniu. Biela kniha bola akýmsi pohyblivým cieľom. Iste ste si vedomi, že tomu tak bolo, čo sa týka peňazí. Príjmy zo schémy obchodovania s emisiami by mohli financovať adaptácie na zmeny klímy. Už existujú isté fondy. Treba preskúmať financovanie v kontexte rozpočtovania, v kontexte finančných perspektív, ale keď sa Biela kniha pripravovala kolegium komisárov, kolegium nechcelo vopred robiť závery pred preskúmaním rozpočtu a pred vypracovaním finančných perspektív, predtým, než bolo jasné, aký režim bude platiť pre adaptovanie sa na zmeny klímy. Takže by som to takto zosumarizoval, ale odovzdám v komisii e, informácie o tom, o čom sa tu hovorilo ohľadne financií relevantným ľuďom. Ďalej sme hovorili o tom, že návrhy členských štátov tiež treba vziať do úvahy, pretože tie budú realizovať plány oživenia hospodárstva aj stratégiu EÚ do roku 2020. A napokon na nasledujúcou fázou tejto témy bude urobiť ju súčasťou hlavného prúdu diania, takže mainstreamovanie. Pán prezident, predseda komisie, pán Barroso, bude e, vyžadovať revidovanie všetkých politík, e, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s klimatickými zmenami a v tomto kontexte aj adaptovanie sa na zmeny klímy a integrovanie adaptačných politík do rozličných iných politík bude posudzované. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem za stanovisko komisie a dávam slovo ešte raz Vittoriovi Prodimu, keby e, som mu mohol poprosiť, aby bol stručný, aby sme ešte mohli prejsť si nasledujúci bod. Ďakujem, pán predseda. Môžem samozrejme, teda nebudem môcť sa venovať e, teraz všetkým návrhom, ktoré boli predložené. Každopádne by som sa chcel poďakovať kolegom za ich príspevky a ehm, veľmi konkrétnou formou a veľmi podrobne ich príspevky aj zohľadním. Chcel by som predovšetkým e, uviesť, ako sa doteraz e, zvažovalo napríklad pri e, územnom plánovaní. Teda vždy išlo len o to, ako čo najskôr odviezť vodu z toho, ktorého územia. Avšak klimatické zmeny väčšia intenzita zarážok v istom období, ale potom zase dlhšie obdobia sucha zmenia um, myslenie. Čiže pôjde o to zadržať vodu dlhšie tam, eh, kde spadla vo forme zrážok. Ide o to zabrániť erózii pôdy. a ide o, o naplnenie opätovné podzemných e, zásob zrážkovej vody. Pretože práve takéto pomalé e, topenie sa a udržiavanie tej zrážkovej vody na tom mieste, kde zrážky spadli, prispievajú k naplňaniu podzemných zásobníkov. A to sa podarí len vtedy, ak e, sa nám e, podarí e, vo väčšej miere vsadiť na obnoviteľné zdroje. Mám na mysli napríklad biomasu a mm, zlepšovanie riečisk, e, vodných tokov. E, rád by som aj posilnil zadržné e, nádrže, aby bolo možné zadržať zrážky. ktoré by v opačnom prípade mohli viesť ku katastrofálnemu vyprázdneniu vodných e, tokov. Myslím si, že by sme sa e, mali sústrediť na takéto e, druhy činnosti, na takéto stvárnenie krajiny. Je to nevyhnutné, ak chceme sa adaptovať na klimatické zmeny. Za týmto účelom samozrejme potrebujeme aj primerané finančné prostriedky. Ehm, boli tu položené aj viaceré konkrétne otázky v súvislosti s účasťou poisťovní. Samozrejme, že ide aj o to, že rizika v tejto oblasti sa ehm, menia veľmi razantne a poisťovne ehm, nedokážu samotné posúdiť všetky možné riziká aby bol možný takýto e, príspevok zo strany súkromného sektora v rámci mm, katastrof musí dôjsť e, najprv k spolupráci, napríklad pri spoločnej definícii rizika, takže aj tomuto bude potrebné sa venovať. Je jasné, že časť zdrojov um, musí pochádzať z obchodovania s emisiami. Um, musíme sa postarať uh, o to, aby sa uh, uh, tento obchod nestal predmetom špekulácií, pretože to bol práve e, nadmerný tlak zo strany finančného sektora, ktorý takmer spôsobil krach národných e, ekonomík. Tých, e, ktorí sa zúčastňujú na obchodovaní s emisiami, musíme primerane zainteresovať, aby teda im išlo naozaj o vec ako takú, aby im nešlo len o špekulovanie. Nedávno sa hovorilo o špekulatívnom obchodovaní e, s bankami. Takže nemôžeme to brať na ľahkú váhu. Takže ako som povedal, beriem na vedomie vaše návrhy, pripomienky a pokúsim sa zakomponovať ich do môjho návrhu, ktorý potom budeme diskutovať opäť v našom výbore. Ďakujem Vittorio Prodi je to veľmi dôležitá e, správa e, spracovajúca adaptáciu na zmenu klímy. Musíme sa e, ňou intenzívne zaoberať. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 12. februára do 12. a hlasovať budeme na, marcovej, na marcom zasadnutí. Takže prejdeme k bodu 17, správa parlamentnej delegácie z konferencie OSN o zmene klímy v Kodani. V pléne sme už hovorili o obsahu a o výsledkoch tejto konferencie. Správu ste všetci obdržali, správu, ktorú vypracoval sekretariat ako vedúci delegácie môžem povedať, že parlament sa e, veľkou mierou angažoval v rámci tejto konferencie OSN 15 členov. E, celkovo nás e, bolo až 75 poslancov, ktorí sa počas týchto týždňov samitu e, zúčastnili na diskusiách v Kodani. To považujem za veľmi dobre, že sa Európsky parlament takýmto spôsobom prejavil, že sa mnohí poslanci z mnohých výborov aktívne zúčastňovali na dianí a na konferenciách. O to e, smutnejšie je, že výsledky boli také, aké boli. Vďaka vynikajúcej správe, e, teda práci, prepáčte, to sme e, boli takmer e, privilegovaní, čo sa týka vstupu do centra, kde sa rokovalo tiež v Európskom pavilóne. Poprvýkrát Európsky parlament mal vlastné priestory, čo bolo veľmi dobré. Ďakujem v tejto súvislosti informačnej kancelárii EP v Kodani, ako aj Európskej e, environmentálnej agentúre, ktorá nám dala k dispozícii priestory naša e, požiadavka byť aj na koordinačnom stretnutí EU medzi komisiou a radou a táto požiadavka bola zamietnutá. E, rada zamietla účasť parlamentu. A to je teraz e, jedna z našich požiadaviek, jeden z bodov v rámci našich požiadaviek, v rámci interinstitucionálnej dohody, skôr než akceptujeme Barozovú komisiu. V nasledujúcich dvoch týždňoch tento bod bude musieť byť vyriešený do budúcnosti, pretože e, Lisabonskou zmluvou nadobudol parlament posilnenú pozíciu a musíme, musia nás brať ako rovnakých, partner, rovnakých partnerov ako rada. Takže program v Kodani bol veľmi nabitý, každý deň sa konalo veľa stretnutí. Považoval som za veľmi zaujímavé naše bilaterálne stretnutia s parlamentmi dôležití aktéry z Číny, Indie, Africkej únie, z ostrovných štátov e, sa zúčastnili. Aj pracovné skupiny boli dobrou myšlienkou, lebo e, tam bolo možné prezentovať rôzne e, záujmy a požiadavky. Práca s tlačou bola trochu obťažná, ako mnohí ďalší aj my e, e, sme neboli až takí prezentní v strede mesta tlačová konferencia s Karl Heinzom Florencom nebola až taká, takým úspechom, pretože niekto, kto bol v kongresovom centre si nedal tú námahu E, vrácať sa späť do centra mesta, aby navštívil túto konferenciu. Takže čo sa týka práce s médiami, tam môžeme čo to vylepšovať. Budem stručný, lebo e, mám viacerých, ktorí sa hlásili o slovo. Navrhujem naozaj len dvojminútové vystúpenia, maximálne 2,5, lebo ináč um, nemáme dosť času. Máme 20 prihlásených o slovo. Takže kolega Florenc, nech sa páči. Rád by som uh, zopakoval niečo, aj keď to teda nerobím obvykle rád, ale chcem sa poďakovať tým najdôležitejším, ktorí sa zúčastnili na dianí e, poslancom z tohto výboru, ktorí vlastne e, urobili z nemožného možné 70 e, poslancov. To je vlastne takmer ako belgický parlament celý, takže naozaj dámy a páni, aj zo sekretariátu. Urobili ste to výborne, pán predseda, aj vy ste veľmi výborne e, pracovali. Chcem sa vám poďakovať, lebo som už zažil nejednú konferenciu. Takže srdečná vďaka. A možno konštatovať, že sme e, postupovali veľmi dobre, že sa nepodarilo dosiahnuť viac to je vinou všeobecných e, okolností. Bali 15 členov teraz 73 zrazu, takže si viete predstaviť aj tie dimenzie organizačné a neviem, či e, do budúcna sa to bude dať zvládnuť. Či to nebol teraz už jasný signál smerom k OSN, že niekedy, čo sa týka e, týchto veľkých dimenzií, e, sme na hraniciach, lebo už to celé nebude transparentné. Minulý týždeň som žiaľ nemohol byť e, v Štrasburgu, takže chcem povedať áno, výsledok bol neuspokojivý. Každopádne sme sa dohodli na tých dvoch stupňoch a to je už malý úspech E, táto konferencia však nebola plná života, ako by sa bolo očakávalo. A všimol som si, e, aké komplikované boli rokovania medzi krajinami. Keď sa stretli, povedzme, tri krajiny, tak ďalšie tri boli urazené niekde v kúte, že tie prvé tri e, navzájom rokujú. Takže, teda tým nemyslím samozrejme náš parlament, ale myslím predstaviteľov štátov Z, tejto, z tohto neúspechu e, sa treba poučiť a treba zvážiť, či nepotrebujeme novú inšpiráciu, nejaké nové globálne prístupy. E, už vieme medzičasom, že to pravidlo, čo je dobré pre Európu, nemusí byť dobré pre všetkých, takže e, tá stará známa veta z spoločná akcia, ale diferencovaný prístup na celom svete. V nasledujúcich mesiacoch, dvoch, troch do Bonu by som sa pokúsil zvážiť, či tie staré pravidlá sú v poriadku, alebo či by sme nemali zvážiť nejaké nové pravidlá, ktoré by nás iným spôsobom doviedli do cieľa. Ďakujem. O jednu minútu menej e, sme vám dali aby ste nám to prezentovali. Teraz Linda dve minúty. Ďakujem. Opätovne by som chcela poďakovať sekretariátu za výbornú prácu. Naozaj ten prístup do budov už je efektívnejší. Mali sme stále problémy prísť vôbec na miesta rokovaní, ale aj tak to nebolo až také podstatné. Hlavný problém je, čo robiť teraz. Podľa mňa by komisia mala prísť na náš výbor a vysvetliť, čo presne sa stalo v Kodani. Pretože v podstate 31. januára bol istý termín, ale už ten termín neplatí, pretože iba konferencia strán zmluvy ani, ani len tá nevyjasnila, čo vla, o čo vlastne ide. Iba sa žiada od štátov, aby prijali svoje interné rozhodnutia k cieľom, ak chcú. Takže nič záväzné sa nedohodlo ja by som chcela, aby sme si vyjasnili, aká je pozícia EÚ v celej tejto veci. Rada jednoducho hovorí o nejakých percentách, členské štáty tiež pohadzovali nejakými percentami sem a tam. Bol tam veľký zmetok z toho, čo sa vlastne dosiahlo v Kodani. Nebol tu žiadny jasný právny dokument, ktorý by nás nastavil niekde na cestu k Mexiku, čo vlastne máme robiť ja si myslím, že by sme sa mali dostať späť na jasnú cestu, aby sme vôbec do konca roka urobili nejaký pokrok, nejaké napredovanie. Ďakujeme. Karin Lepáš má slovo. Ďakujem, pán predseda. Rada by som tiež poďakovala sekretariatu za to, ako nám pomáhali pri organizačných záležitostiach tejto konferencie, ale ako poslanci Európskeho parlamentu. Neviem ani vyjadriť, e, aká je rola Európskeho parlamentu. Jednoducho Lisabonskú zmluvu tam smietli zo stola. Komisia pre nás nevytvorila priestor. Je jasné, že sme si vypočuli správy a to je všetko. Neboli sme zaangažovaní do koncipovania návrhov. Ja som bola šokovaná, že nám nedali ani len e, vstupky na plenárku. Ja si myslím, že vy, pani Florence a ostatní ste dostali isté kartičky na vstup, ale nemali ste tie elektronické vstupky. Ja si myslím, že to je neakceptovateľné. Európskemu parlamentu uprieť vstup na plenárne zasadnutie v Kodani. Uh, Ne, hovorím to celkom otvorene a úprimne. Ešte raz chcem zdôrazniť, že organizácia Európskeho parlamentu bola v poriadku, z našej strany to bolo v poriadku, ale odsudzujem spôsob, akým sa správali k nám Napriek tomu sa nám podarilo zapojiť sa do zaujímavých bilaterálnych schôdzok. Zároveň sme videli niečo z okolitej krajiny, mali sme exkurzie, ale čo sa týka, e, pán predseda, úlohy, ktorú Európsky parlament tam mohol zohrať, nezohral ju. Ďakujem. Čo sa týka samozrejme týchto vecí a to task, task force, tak tam boli samozrejme druhí, ktorí boli na, za to zodpovední. Dôležité je si povedať otázku, aká bude úloha parlamentov pri takýchto konferenciách, lebo bolo tam veľa zástupcov parlamentov a boli tam samozrejme mimovládne organizácie. Preto dôležité si povedať otázku, ako riešiť konferenciu OSN a akú úlohu tam budú zohrávať národné parlamenty. Sa tu Hasi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s každým dochválil prácu sekretáriatu. Skutočne srdečná vďaka aj v mojom mene. Po druhé, čo sa týka akreditácie, ja si myslím, že tie problémy, ktoré tam boli, že sú tam volební, volení zastupcovia Európskeho parlamentu a tie veci, ktoré sa udeli, to sú veci, ktoré sa nesmú opakovať. Dôležité je, aby parlament vyjednal e, dohodu s komisiou, to znamená, aby každý zvolený člen parlamentu mal minimálne akreditáciu prostredníctvom komisie. Samozrejme, samozrejme, druhá vec je, keď príde veľa poslancov, či všetci budú mať prístup na všetky e, zasadnutia, ktoré boli plánované pre oficiálnu delegáciu. Čo sa týka prístupu, akreditácie, to by malo byť e, garantované všetkým zvoleným členom. A teraz ďalší bod ja si myslím, že jeden zo záverov, ktoré by z toho mala vyvinúť, vyvodiť Európska únia je, že naša politika v oblasti klimatických zmien musí byť aktívnejšia. Nestačí iba to, že máme výborných e, expertov, ktorí sa vyznajú v detailoch aj týchto zložitých rokovaní. Čo my potrebujeme, je vyvinúť väčšie úsilie v oblasti tzv. klimatickej diplomácie a to sa týka pro všetkým tých tzv. základ zásadných krajín, ktoré sú aktívnejšie v tejto oblasti a oni práve zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, že sa podarilo zoslabiť túto konferenciu. Mnohí ľudia kládli otázky v tom zmysle, ako Čína, ktorá je súčasťou tejto základnej skupiny či sa snažila spolu so Sudánom rozhrať nejaké hry, aby sa nepodarilo prijať oficiálne rozhodnutie. A potom ďalší bod. Myslím si, že Európska únia by sa mala snažiť hľadať cesty, ako predchádzať zablokovaniu procesa, procesu rokovania a príjmania rozhodnutí. Dôležité, aby na úrovni OSN boli určité pravidlá o hlasovaní o procedurálnych otázkach, aby celý ten proces mohol fungovať. Ďakujem pekne. A teraz Beabel de Brum. Ďakujem pekne. Ja súhlasím so všetkými, ktorí hovorili o tej skutočnosti, že jediné, čo si všimli ako, ako, ako výsledok je, že musíme ďalej pracovať na rokovanie roku 2010, ale dôležité si uvedomiť, že musíme byť proaktívni. To sa týka predovšetkým Európskej únie, aké budú ciele Európskej únie, či to bude iba 20 a na plenárke niektorí požadovali 30%, ja som požadovala 40% a ja si myslím, že my ako výbor musíme hľadať nové cesty, musíme byť proaktívni v tejto oblasti a musíme pracovať na tom, akým spôsobom môžeme vybudovať lepšie vzťahy s ostatnými v rámci procesu rokovania. Aby sme boli prospešní. Ja sa chcem poďakovať sekretáriatu, ktorý vykonal výbornú prácu, boli to zložité podmienky, samozrejme chcem sa poďakovať aj vám, pán predseda Task Force a aj, oblast, aj komunikačnému oddeleniu. Myslím si, že všetci vykonali svoju prácu skutočne výborným spôsobom. Čo sa týka prístupu, myslím si, že bolo by dôležité asi napísať list poslali by sme ho organizátorom tak OSN, ako aj dánskej strane ohľadne procesu registrácie a formálne by sme mali vyjadriť sťažnosť. Ja si myslím, že dôležité je si pozrieť aj naše vlastné vnútorné procesy o tom, kto je členom delegácie, kto nie, aby všetko bolo podstatne jasnejšie dopredu pre tých ľudí, ktorí plánujú tam ísť, aby vedeli, aký bude ich štatút. A ja by som bola tiež rada, aby sme sa pripravili aj pre budúcnosť, aby sme mali garantovaný prístup pre Európsky parlament, aby sme sa mohli zúčastniť aj koordinujúcich stretnutí. Danke, Anna Rosbach. Ďakujem pekne, pani Rosbach. Ja. Jeg må jo for det første også sige tusind tak til sekretariatet og alt, hvad der var planlagt. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať sekretariátu. Musím povedať, že ja som Dánka. To znamená, že samozrejme musím sa vyjadriť tiež týmto mnohým veľmi nepriemným udalostiam. Skutočne musím povedať, že niektoré veci im boli skutočne trápne. Som musela zistiť, že niektorí, niektoré kolegyne, kolegovia museli čakať v chlade hodiny a nevedeli sa dostať dnu. Skutočne musím vyjadriť polutovanie čo sa stalo. Ja som to neorganizovala, nepripravovala, ale hovorila som napríklad s pani Hilgord. Dostali sme potom mnohé prístupové karty, ale to bolo až na záver, lebo tá sála bola poloprázdna a ju to konec sa veľmi hnevalo. A pritom ona nevedela, že konkrétne my sme nedostali dostatok týchto kariet. Myslím si, že mnohé veci sa nevydarili, a musíme skutočne riešiť tieto praktické veci do budúcnosti, aby v Mexiku to bolo lepšie. Ja plne súhlasím s kolegyňami, s kolegami, ktorí hovoria, že mali by sme napísať určitú sťažnosť, ja ju skutočne veľmi rada podpíšem, ale na druhej strane musím povedať, že ja som tam nešla s nejakými veľkými očakávaniami. Samozrejme, bolo dobré, že mnohé hlavy štátov, mnohí predsedovia vlád prišli, tam prišli a sa stretli na jednom mieste zúčastnili sa rozličných rokovaní. Boli to veľmi rozdielne štáty z kultúrneho finančného hľadiska. Ja som akorát dúfala, že by sa snáď podarilo dohodnúť aspoň určitú architektúru, aby sme mali určitý východiskový dokument, na, ktorý, na ktorom sme mohli potom stavať do budúcnosti pevne verím, že sa nám podarí vybudovať určitú základnú architektúru, aby sme si toto mohli so sebou zobrať do Mexika na jeseň. Ďakujem pekne. Čo je dobré, videli sme, že aspoň metro fungovalo a to je dobrá infraštruktúra. Nech sa páči ďalší rečník. Um, again, thanks to the Secretariat. Um, I characterize COP... Ja by som charakterizovala COP15 ako rozprávanie sa ľudí s ľuďmi. Je to mrhanie časom a hrozné mrhanie peniaz, peniazmi daňových poplatníkov. Jediná vec, ktorá na tom bola dobrá, bola nemecká firma, ktorá mala technológiu, ktorá dokáže zviazať chemický oceľ a uhlík a vytvorí materiál ľahší ako hliník, ale silnejší ako oceľ ale potrebuje menej energie ako vytvoriť betón a je 4 raz trvanliv, 4 krát trvanlivejší. Majú firmu, kde pracuje iba 7 ľudí a dokázali túto technológiu vytvoriť. To sa mi zdalo fantastické, že takáto technológia môže existovať a pomôže Európe napríklad e, znížiť import čínskej ocele. Tam bol obrovský potenciál napríklad pre rozvíjajúce sa krajiny alebo domy, ktoré by sa postavili z dreva. Tam boli výborné technológie. Ja dúfam, že komisia si to všimla. Chcela by som, chcel by som informovať aj tento výbor o týchto veciach. Neviem, či si to tam niekto všimol, ale podľa mňa treba o tom hovoriť. To bolo to pozitívne, čo treba priniesť kodanie, lebo fantasmagória klimatických zmier, zmien bude pochovaná v prepadlisku histórie, ale to, čo ľudia Európy vedia vyrobiť, aj pre tretí svet to zostane. Ďakujem. Takže nebude, nebolo to úplne zbytočné ísť do Kodane. Boli tam nové technológie a nové objavy. Ďakujem za slovo, hovorí ďalší rečník. Bol som účastníkom mojej vlády. Parliament representation was, much better, so that's a very good reason. A je to dôvod poďakovať ľuďom za zorganizovanie tejto akcie. Takisto som sa zoznámil s výsledkami konferencie v Kodani. Podľa mňa potrebujeme sa opäť zamerať na túto istú stratégiu, revidovať ju, pretože sme prislabí. Naše stanovisko bolo prislabe, keď sme hovorili s Indiou a s Čínou. V tej chvíli ma to priam šokovalo, keď som si uvedomil, že Číňania zdvihli pohár a povedali, máme 30 miliónov ľudí, ktorí nepijú priezračnú vodu, ale vodu inej farby. V tej chvíli celá záležitosť kodane bola jasná. Nemali sme proti ním argument, proti Číňanom, keď začali hovoriť o ich vlastných problémoch, o ich vlastných stanoviskách. A jemným spôsobom toto isté naznačili Indovia. Jednoducho nemajú čistú vodu pre svojich ľudí. Potrebujeme novú stratégiu a nové argumenty do ďalšieho procesu. Existujú tieto argumenty, môžeme si ich prediskutovať. Napríklad, čo sa týka fosílnych palív, ešte sme nehovorili o subvencovaní fosílnych palív. To je politika, ktorá môže byť pozitívna pre každého, kto je zapojený a bolo by to dobré aj pre klimatické zmeny. A ďalej by sme mali zmeniť časový harmonogram Hovoríme o tom, čo treba urobiť dnes, to je dobre, ale treba nastaviť aj horizont do roku 2050, kedy Čína a India budú na podobnej pozícii ako my. Takže kým má upozorniť, aby som skončil, skončím radšej sám. Ďakujem. Gipanio má slovo. Oui, euh, président. Euh, quelques mots pour... Euh... Ďakujem, pán predseda. Rečník nepoužíva mikrofón, žiaľ. Mohol by, mohli by ste si prosím zapnúť mikrofón, upozorňuje predsedajúci rečníka. Ďakujeme. Mali sme možnosť počas tejto konferencie, pokračuje rečník, istým spôsobom sa porovnať s inými prominentnými politikmi. Bol tam guvernér Kalifornie. Možno nemáme toľko svalov ako on, ale e, možno treba chodiť viac do posilovne a dohoniť ho. Ale povedal by som, že tam zazneli tri kľúčové slova, ktoré treba používať aj pri hodnotení Kodanskej konferencie. Ľútosť. Je nám to ľúto, že Európska únia, nielen Európsky parlament, ako sa tu už hovorilo predtým, nemal dostatočnú rolu, ale ani Európska únia ako taká nebola dostatočne aktívna v celých debatách a rozprávach. A Európska únia jednoducho ako keby tam ani nebola. A najmä v tých posledných piatich rozhodujúcich hodinách to nemôžem dostatočne ľutovať. Žiadna vízia Európskou úniou predstavená nebola. My ako poslanci Európskeho parlamentu sme podporovali uznesenie, ktoré bolo istým kompromisom, ale je nám ľúto, že Európska únia nebola rozhodnejším hráčom v celej tejto hre. Ľutujem aj to, že sme strávili priveľa času za hranicami ihriska, tak povedať za bočnou čiarou. Napriek tomu, aby sme, na, namiesto toho, aby sme sa zapojili a stretávali sa s delegáciami, sme len postávali bokom. Pochopili sme, aké obrovské ťažkosti sú s organizáciou takéhoto samitu, ale, tak ako predseda už povedal, musíme hľadať nové spôsoby organizovania takýchto samitov, takýchto obrovských konferencii. Ďakujem, pán predseda. Hovorí ďalší rečník, budem hovoriť veľmi stručne. Ďakujeme sekretariátu, že nám umožnil sa tam zúčastniť za organizáciu, ale aj holandskému parlamentu musím poďakovať. On mal ešte chudobnejší program, takže nemôžeme sa až tak stiažovať a náš sekretariát naozaj veľa pre nás urobil. Čo sa týka výsledkov kodane, pravdepodobne ešte budeme o tom veľa hovoriť, ale čo si by som predsa len povedal, ako parlament by sme mali trošku viac reflektovať aj svoju vlastnú úlohu. Doteraz sme venovali mnoho energie do vytvorenia stanoviska Európskeho parlamentu. Bolo to uznesenie, ktoré sme prijali v novembri, ale toto uznesenie, táto, toto stanovisko nášho parlamentu sa vôbec v decembri nezmenilo. Naše stanovisko, do ktorého sme vložili energiu, sa nezlepšovalo, sa nikam neposúvalo. A to je veľmi dôležité. Preca takéto niečo sa dá očakávať, ale my sme nemali žiadnu rozpravu, ani briefingy z Európskej komisie, e, ktoré trošku smerovali celú vec inde, sa nedotkli nášho stanoviska ako Európskeho parlamentu. My, Európsky parlament, by sme mali byť kritickejší voči komisii, keď naše stanovisko sa vôbec neberie do úvahy. Samozrejme sa potom radšej spýtajme sami seba, na čo robíme všetky tie uznesenia, na čo je popísaný a vytlačený, na, toľko papiera je potlačeného písmenkami. Keď naše stanovisko sa nejako neobhajuje, ani my nežiadame, aby vôbec zaznelo. Takže trošku sebareflexie a zároveň spýtajme sa komisie a všetkých svetových lídrov, ako by sme mohli zlepšiť spoluprácu, súčinnosť v týchto rokovaniach. Ďakujem. Ďakujem. Hráme istú úlohu v Európskej únii, ale v OSN nehráme ako parlament až takú veľkú úlohu. Aj to treba poznamenať. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Hovorí ďalšo, ďalšia rečnička. Ďalší rečník. Aj rád by som rád poďakoval nášmu personálu, nášmu sekretariatu. Mali sme na začiatku pocit, že sa nedostaneme na rokovania a náš sekretariát e, prekonal tieto prekážky, podporoval nás. A výsledky, všetko, čo chcem povedať, je, že tam chýbala reakcia na na to, čo sa deje na Bali. Mali sme byť na to pripravení. Pokúšal, pokúšal som sa viac ako raz zaradiť túto doložku, túto klauzulu o férovosti do rozpravy, ale nebol som schopný, nepodarilo sa to. A dúfam, že zlé výsledky skodane, alebo žiadne výsledky skodane, tento fakt, že neboli výsledky, nás prinúti zmeniť náš prístup k celej veci. Náš návrh, tak ako sa predložil, bol dosť obmedzený vo svojej pôsobnosti. a v podstate vylúčil Európsku úniu zo záverečných rokovaní, pretože už sa vedelo, čo Európska únia povedala a ostatní si potom dohodli kompromisy mimo, bokom, be- bez nás. Takže to bola trošku paradoxná situácia a musíme sa zlepšiť. Musíme predložiť návrh, ktorý bude odlišný a lepší. Musíme nájsť spôsob, ako politické závery reflektovať v diskusiách. Ďakujem. Sme, som si istý, že sa vrátime k týmto témam. Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, čo predniesol pán spravodajca Prody, ale možno žiadame priveľa. Možno sme v našom uznesení niečo prehnali, možno sa naozaj nedalo zrealizovať a potom viedlo k tomu, že sa vylúčilo z rokovaní. COP15 e, nebola až taká úspešná COP16 v Mexiku. Je niečo, k čomu, smerom k čomu treba pracovať. Mali by sme dosiahnuť záväzné veci aj pre Indiu, Čínu, Afriku a právomoci ich, im trošku odňať, aby neboli takí silní a to sa dá urobiť aj cez uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré by malo byť lepšie. Je to ne, až neuveriteľné, pán predseda. Kodaň nebola úspechom, to všetci vieme, ale súhlasím s vami, že by sme mali e, vyslať istú protestnú notu, či už verbálne alebo písomne, k tomu, a myslím, že všetci súhlasia, že Musíme protestovať proti tomu, ako zaobchádzali s poslancami Európskeho parlamentu, ako keby ani neexistovala Lisabonská zmluva, odsunuli nás na druhú koľaj, aj komisia, aj rada. Naši zástupcovia predsa nemôžu byť e, na ulici alebo mimo miestnosti, v ktorej sa rokuje. Je to urážka Európskeho parlamentu aj inštitúcií Európy ako takých. Takže tento protest podporujeme, poprosím vás, formulujte ho a mal by to byť iste písomný dokument. Budem naozaj rada, keď ho budem môcť podpísať a všetky organizácie a ustanovizne, ktoré sa zúčastnili, ho dúfam dostanú. V budúcnosti treba pracovať lepšej súčinnosti v, na stretnutí COP16 a dokumenty, ktoré sa pripravia na toto stretnutie, 16. stretnutie v Mexiku, by hada mohlo dosiahnuť lepšie zmeny. Ďakujem. Michal Potelas má slovo. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka slov kritiky, a ja by som rád ešte uh, niekoľko slov dodal. Uh, e, 15 Kodaň môžeme povedať, že bolo fiaskom a síce aj preto, že nikdy predtým e, sa na takejto úrovni nestretlo toľko veľa ľudí, toľko veľa ľudí a taký e, malý výsledok. Európska e, únia stratila v tejto oblasti svoju líderskú pozíciu, ktorú svojho času mala. E, všetci, ktorí sa v Kodani e, stretli, vlastne len zaťažili ešte viac klímu. E, bolo tam 15 oficiálnych členov parlamentu, okolo 70 dohromady. Boli sme dobre zastúpení v rámci jednotlivých rokovaní na konferencii ako takej Mm, boli tam aj iní rôzni zástupcovia, ale možno si klásť otázku, akú rolu tam vôbec zohrávali. Európsky parlament eh, bol eh, úplne oddelený od ostatných eh, zástupcov mm, Európskej únie, od ostatných delegátov. Na to nesmieme zabúdať. A nechcem hovoriť ani o organizačných problémoch, ktoré už tu boli spomínané. Rád by som spomenul niečo iné, a síce po politickej eh, rovine tam došlo k chybám, už boli aj kritizované. Ne počítal som eh, s tým, že skutočne eh, dôjde k niečomu eh, zlomovému. 2002 v Johannesburgu som bol tiež prítomný a nemal som možnosť zúčastniť sa na všetkých sprievodných podujatiach, o ktoré som mal záujem, avšak netreba zabudnúť na to, že Klima je vždy veľmi dobre organizované podujatie, vždy eh, bolo sprevádzané aj demonstráciami eh, ľudí z rôznych častí sveta ktorí sa zasadzujú e, za boj proti klimatickým zmenám. Nasledujúci krok je teda Mexiko, ale máme ešte aj Bolíviu a Bonn a skutočne sa musíme postarať o to a poprosím, aby sme v tomto smere e, e, aj požiadali komisiu, aby nás podporila, aby Európsky parlament mohol lepšie spolupracovať. Janoš Kádár má slovo. Ďakujem, pán predseda v Maďarsku v Maďarsku eh, máme eh, taký dobrý popis, eh, ktorým vyjadrujeme ktorým vyjadrujeme priebeh celej konferencie. Sice človek sa neskutočne namáha, namáha, ale výsledok je, tak povediac, nulový. Zapričenie to je e, okrem iného aj nejednotným, nejednotným stanoviskom Európskej únie. E, mám nasledovnú prozbu, pán predseda. E, mali by sme sa postarať o to, aby sme naozaj mohli intenzívne a dlhodobo diskutovať Eh, o dôvodoch, prečo vôbec Európska únia nemala eh, jednotné stanovisko, prečo nehovorila jedným hlasom. Mám v tomto smere určité myšlienky, ktoré by som rád navrhol a poprosím, samozrejme nie teraz, ale aby boli vytvorené do budúcna podmienky na prediskutovanie v našom výbore. Ďakujem za vaše príspevky, hovorí pán predseda. Zašleme aj predsedovi eh, list a všetkým eh, mm, teda aby sa dostal všetkým zúčastneným, všetkým tým, ktorí to organizovali, teda dokodanie eh, OSN a eh, Určite sa budeme snažiť o to, aby to v Mexiku prebehlo lepšie. Predseda ďakuje tlmočníkom za to, že o pár minút dlhšie sa rokovalo a o tretej pokračujeme so španielskou pani ministerkou.